Vítam vás všetkých v mene e, parlamentného výberu LIPE e, a to v, e, spoločne aj s ďalšími parlamentnými výbormi AVKO, ITRE a JURI. Takže za ITRE pán Spinelli a za JURI pani Spinala a potom ešte pán Kelly. A potom máme tu aj prvých podpredsedov za IMKO a KULT, za IMCO pani Koráca Bild a e, za e, výbor pre kultúru e, pani Frhejen, ktoré zastupuje predsedu, predsedničku výboru pre kultúru. Verím, že toto rokovanie bude veľmi otvorené a demokraticky koncipované. Dnešné zasadnutie je prvým v sérii vypočutí. Vzýšlo z rozhodnutia e, na konferencii prezidentov 12. apríla 2018 a z zasadnutia rokovania s pánom Zuckerbergom na úrovni e, konferencie e, tento 22. mája 2018. Našou, našim cieľom je mať vypočutie, ktoré ide do hĺbky a budeme hovoriť s kľúčovými e, e, postávami e, vo vzťahu ku Cambridge Analytica a Facebooku. Cieľom tejto, tejto série vypočutí je skutočne vniknúť do podstaty a na základe toho vytýčiť cestu e, vopred. Využíva tento dôležitý nástroj EÚ. E, druhá časť zo série, teda druhé vypočutie, bude 25.6., tretie bude 2.7. Na niektorých z týchto e, zasadnutí budú aj zástupcovia Facebooku. Dnes tomu tak nie je. Takže pustíme sa do práce. Máme veľmi zaujímavý panel. Chcem vám pripomenúť práve pravidlá tohto vypočutia. Chceme mať rýchly a e, jednoduchý formát, to znamená, každý, ktorý nás oznámil rečníkov, bude mať priestor na položenie jedinej otázky, adresovanej jedine, jedinému panelistovi. Čiže politické skupiny sa dohodli eh, pred týmto zasadnutím, eh, že rozdelia 27 rečníckých eh, slotov, použijúc Dehontov systém a máme 27 bien, ktorí sú na zozname rečníkov. Chcem vám pripomenúť, že máte priestor na jedinú otázku, každý zo zoznamu rečníkov. Tá, tá otázka jediná nesmie presiahnuť jednu minútu. Takisto na úvod musíte oviesť, komu je adresovaná vaša otázka. Nemajú to byť všeobecne formulované otázky. Takže e, skutočne buďte takí láskaví a uvedte adresáta svojej otázky. Každý z panelistov bude mať dve minúty na reakciu. Pokiaľ niekto prekročí vytýčený časový limit, e, bude jeho mikrofón vypnutý. E, pokiaľ e, niekto chýba z tých, čo sú na zozname, tak sa jeho sa preskočí a vlastne prejde sa na ďalšieho na zozname. Myslím si, že je dôležité, aby sme si vypočuli jednotlivých panelistov. Začneme pani Sandy Parakalis, ktorá je hlavným strategickým e, e, strategickým riaditeľom e, Centra pre humanú technológiu a je to bývalý prevádzkový riaditeľ Facebooku. Potom máme Carol Cadwaller, ktorá je novinárkou Eh, editorkou v Guardiane, ktorá vlastne vyšetrovala, i eh, robila investigatívnu novinárskú prácu a ona vlastne otvorila tému Facebook a eh, Cambridge Analytica. Potom Elizabeth Denham, ktorá je zmocnencom pre informácie Spojeného kráľovstva. Potom profesor David Carroll, ktorý je docentom na Parsons School of Design v New Yorku, ktorý mm, mm, podal podalo vinenie priamo na Spojenom kráľovstve, kde žiadali, aby súd prinútil Cambridge Analytica um, uviesť, ako sa dostali k jeho psychografickým údajom. Napokon tu máme pána Kristofera Wileyho, ktorý je tým informantom, e, ten, ktorý vlastne e, informoval svet o dianí v Cambridge Analytica. Je to bývalý riadiel, e, bývalý riadiel pre výskum Cambridge Analytica. Takže teraz má slovo pán Sandy Parakalise, ktorý zastupuje Centrum pre humanú technológiu, bývalý riadiel pre prevádzkové otázky Facebooku mm organizácia, centrum, ktoré zastupujem, je mimovládna e, e, organizácia, ktorá e, sa zaoberá informačnými technológiami v kontexte humanných technológií. Ako už bolo zmienené, e, pracoval som Facebook e, a e, jedným z mojich mnohých úloh bolo ochrana údajov na platforme Facebook. Ja môžem vám približiť, čo sa dialo z pohľadu Facebook práve v rámci Cambridge Analytica. Prvnež sa pustíme do konkrétnych príkladov, ako Facebook bol zaangažovaný v škandály Cambridge Analytica, chcem vás informovať o tom, ako funguje platforma Facebooku. Jednu vec si musíme uvedomiť pri tejto platforme. je to služba, ktorú ponúkajú svojim požívateľom a umožňuje externým vývojárom aplikáciám vytvárať aplikácie, ktoré sa dostávajú k používateľským údajom po, mm, účastníkov Facebooku. Funguje na to na na mobilných zariadeniach aj na e, webovej stránke Facebooku. Jednu z hlavných vecí, ktoré si musíme uvedomiť v rámci e, tohto vyšetrovania, ako sa aplikácie dostanú k údajom, e, ktoré má Facebook. E, vždy, keď používateľ Facebooku chce využiť nejakú facebookovskú aplikáciu, tak musia vyjadriť svoj súhlas. Musí dať súhlas. Tá obrazovka vyzerá takto, to je staršieho dáta, teraz je to trošku inovované. Keď používateľ zvolí voľbu povoliť v tomto prípade aplikácia, tu je Amazon, predmetná aplikácia, získa prístup k údajom, e, ktoré schválil e, používateľ. Čiže e, najprv používateľ poskytne údaje Facebooku, meno, ďalšie informácie používateľu, potom používateľ dá súhlas k e, danej aplikácii, aby mala prístup k určitým údajom. A potom Facebook vlastne poskytne tieto údaje, ktoré sa dostanú do aplikácie. A tu je zdroj problému Cambridge Analytica. Ako náhle má aplikácia údaje, tak vlastne Facebook vôbec netuší, čo robí vývojaj aplikácie s týmito údajmi. Pokiaľ vývojár má nekalé úmysly, tak môže postúpiť tieto údaje neautorizovanej štvrtej strane E, e, e, to môže byť teda Alexander Cogan a potom mm, Cambridge Analytica, to bola teda akoby tá štvrtá strana. Ďalšiu vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, ako sa vôbec vývojári dostali k údajom bez explicitného súhlasu daného používateľom. Treba si uvedomiť, že až do roku 2014, vlastne až do roku 2015 vo väčšine prípadov, aplikácie Facebooku mali možnosť dostať sa k dátam používateľov, používateľoch, ale takisto aj k dátam o priateľoch používateľov Facebooku. V priemere majú používateľia Facebooku 200 až 300 priateľov. Tak si viete predstaviť obrovský objem údajov, ktoré vývojári, ktorí stoja za aplikáciami, ku ktorým sa môžu dostať. Dnes ráno New York Times zverejnil, e, e, môžete sa popýtať na podrobnosti v rámci vašich otázok a dozviete sa viac. Ale teraz nemám čas to rozoberať. Takže povedzme si niečo o samotných e, e, dátach. E, skutočne vývojári dokážu získať veľký objem dát z Facebooku. Tu je zoznam typu dát do obdobia do 2014, respektíva 15. Vývojári dokážu sa dostať k aktivitám používateľov, k postom, takisto aj citlivejšie veci, napríklad vzťahy o vzťahu, vyznanie, politický náhľad to isté dokážu zistiť aj v prípade priateľov, používateľov. No a potom niektorí eh, poskytli aj širší prístup dát, napríklad eh, rozšírené údaje. To znamená prístup aj k súkromným správam, medzi iným približme si, e, v čom tkvie škandál Cambridge Analytica. Poprvé, Facebook, Facebook nemal žiadnu možnosť monitorovať alebo vôbec kontrolovať používanie údajov. Potom, ako vlastne postupili tieto údaje, ďalej umožnili aplikáciám prístup aj k dátam priateľov bez explicitného súhlasu. Po tretie, nerobili žiadnu kontrolu, dohľad e, e, nad týmito vývojármi. No a po štvrté, spoliehali sa na prísľub eh, vývojárov, eh, že tí vývojári eh, aj hm, vymažú tieto údaje. No a napokon Facebook nezákaz Cambridge Analytica, aby hm, umiestňovali svoje reklamy na Facebooku. Až do marca 2018 tam Cambridge Analytica veselo hm, ponúkalo E, svoje služby reklamným spôsobom 2,5 roka. Čiže vidíte, je tu veľa faktorov, ktoré ovplyvnili dianie. Musíte si uvedomiť, že tento problém je oveľa väčší ako samotný Facebook či Cambridge Analytica. Toto e, toto je taký prehľad, grafické znázornenie E, e, znázorňuje toho, ako funguje reklamný priemysel. Každé malé logo je logo firmy, e, ktoré ktoré využívajú používateľské dáta, majú z toho peniaze, majú z toho zisk. Snaha regulovať takéto komplikované odvetvie je obrovskou výzvou. Máme aj dobré správy. Máme, e, na, máme GDPR, ktoré upravuje nakladanie so súkromnými e, údajmi. Ale povedal som, že táto vec je mimoriadne komplikovaná. Preto je tu veľké ale, na ktorými sa musíme zamyslieť a, chcem, a mali by sme to nejakým spôsobom regulovať. Poprvé, musíme zabezpečiť pochopenie toho, k čomu sa dávať súhlas. Nestačí len vyzvať súhlasu. Toto je obrazovka e, podmien- podmienky e, e, poskytovania súhlasu. E, vidíte, e, že tu sú tie linky, aby ste si prečítali podmienky a tu sú e, aj vlastne linky na alternatíve. Vidíte, že je to malým fontom, pričom sú obrovským fontom v porovnaní s týmto práve to tlačidlo na potvrdenie akceptácie podmienok. Dôležité je to, aby používateľia mali možnosť pochopiť, o čo ide, k čomu majú vlastne poskytnúť svoj súhlas. Druhý bod, na ktorý som upozornil, musíme nájsť spôsob, ako zosúľadiť súkromné a firemné motivy motivácie. Dobrým príkladom sú bezpečnostné pásy. V USA automobilové odbetvie nebolo veľkým priekopníkom v používaní bezpečnostných pásov. Boli to poisťovne. Poisťovne na to tlačili, pretože poisťovne museli vyplacať vyplácať e, e, dávky v prípade e, havárií, kde došlo k nejakým úrazom samozrejme hovoríme o dobe pred bezpečnostnými pásmi a my potrebujeme takéto bezpečnostné pásy aj v oblasti využívania e, e, súkromných dát. Musíme skutočne e, informovať ako súkromný, tak aj firemný sektor. Skutočne musíme zabezpečiť to, aby, aby pokiaľ dôjde k nejakému úniku, tak aby e, vlastne nie len tá firma, ktorá mala ten útik, dokázala poupratovať, ale aby aj ostatní boli schopní tak urobiť. Tretí bod. Rovnako ako poistenie musíme akýmsi spôsobom e, podchytiť tie firmy, ktoré majú na starosti e, kontrolu nad nakladaním s používaním dát používateľov. Nestačí len, len akési pravidla. Toto je e, z môjho e, z môjho účtu na e, Google a skutočne tieto údaje moje ešte tam vysia. Veľmi málo ľudí vlastne sa zaoberá tými údajmi, ktoré boli zozbierané časom vzhľadom na to, že využívajú celé spektrum služieb. Je dôležité mať, chceme vytvoriť novú generáciu firiem, ktoré budú pomáhať používateľom chrániť svoje dáta. E, môže ísť o dáta kľúčové, alebo majú aj teda umožniť to, aby mohli používateľia presúvať svoje dáta z jedného miesta na druhé, ak, ak e, chcú tak urobiť. No a v neposlednom rade musíme chrániť malé firmy, pretože sú to malé firmy, ktoré sú sú motorom inovatívneho diania a musíme im pomôcť pri e, ich snahe dodržiavať nové zásady, nové pravidlá. My nechceme e, vlastne ešte viac posilňovať monopoly v oblasti IT. V neposlednom rade chcem poznamenať, e, že svet ku vám zliada. Vy vlastne ste tým motorom, ktorý monitoruje a má tu ochrannú ruku nad inováciou. E, viete, veľa Američanov by chceli mať v USA niečo, ako vy máte GDPR, nielen používateľia, ale aj IT odvetvie. A ja vám držím palce, aby ste pokračovali inovatívne aj v regulácii v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hovorili ste o smernici o ochrane osobných údajov. Máme tu e, odca tejto, e, tohto nariadenia. Asi som vám mal uviesť všetkých tých e, rečníkov na pódiu, aby sa držali maximálneho času 5, 10 minút. Teraz je tu pani Cadbalder, ktorá je eh, novinákou z, čo, eh, z, no, z denníka The Guardian. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali. Veľmi ma teší, že organizujete sériu vypočutí, ktoré podľa mňa sú veľmi aktuálne, veľmi, veľmi e, potrebujeme väčšiu mieru dozoru. Vyvstáva množstvo otázok a my ako novinári sa pýtame, E, maximum otázok. Ja sama som tieto veci vyčetrujem, zistujem už asi 18 mesiacov. Mohol by som hovoriť o všeličom, ale zameriam sa na predovšetkým európske referendum a otázky s ním spojené. Prebieha viacero e, šetrení v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o, o pre, kampaň o Brexite. Je tu komisár, je tu, je tu vyšetrovacia e, volebná komisia, zisťovanie ďalej policajné, ďalej e, parlamentné prešetrovanie, ktoré vedie Damien Collins a všetci títo zistujú potenciálne zločiny, napríklad nelegálne e, použité prostriedky, zdieľanie údajov, prípadné mazanie dôkazov, nelegálna koordinácia medzi kampaňami a len k pozadiu našeho volebného zákona v Spojenom kráľovstve. My kontrolujeme prostriedky, ktoré sa vo volebnej kampani používajú. To je základ našej, našej demokracie, našej ústavy. Táto legislatíva sa vyvíjala po 100 rokov a to, čo sa deje za posledné roky, je to, že digitálne kampane principiálne zmenili spôsob, akým tieto zákony fungujú a sme v situácii, kde oni vlastne už nefungujú a to je e, názor e, najdôležitejších a, akademikov a odborníkov. Všetko teraz prebieha cez tie čierne skrinky týchto spoločností. Nevieme, čo je vo týchto čiernych skrinkách. Nevieme vlastne vôbec, koľko prostriedkom sa v referende použilo nevieme, odkiaľ boli tie prostriedky, nevieme, aké reklamy e, ľudia videli, nevieme, kto boli cieľové skupiny, na akých údajoch to bolo založené. Tieto informácie existujú, e, existujú však v rámci Google a Facebooku. My nemáme k nim prístup, nevidíme ich, takže sme v situácii, že sú tu zahraničné spoločnosti, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu v absolútne kľúčovom referende v voľbách a my nemáme prostriedky, aby sme zistili ak, e, informácie o tom. A ja vám môžem povedať, aké je to z pozície novinára snažiť sa odpovedať na tieto otázky. Je to takmer e, nemožné. Guardian prvý hovoril o e, analytike v decembri 2015. Bol tam Harry Davis ako novinár. E, to, čo vieme dnes, sme vedeli vtedy. Harry kládol otázky Facebooku a nedostal odpovede. Následne ďalší novinári takisto o tom písali. Eh, pán Schulz pre Intercept, ďalší z eh, Švajčiarska a ja samotná. A nedostali sme odpovede. Takto sa podarilo vlastne týmto platformám uniknúť. Vyhýbajú sa odpovediam, popierajú Dokonca nám, nás konkrétne zastrašovali. A uznávajú proste, že je tu problém, že je tu neúplné zverejňovanie informácií, ako to povedal Sandy, mm, ten nový článok z New York Times. Odpovede Zuckerbergové kongresu boli neúplné, ak e, ich nemožno označiť priamo za zavádzajúce. A preto je také dôležité to, čo dnes robíte vy ste asi tou inštitúciou, ktorá má ten mandát a chrániť občanov a vy ste tým grémiom, kde, ktoré môže naháňať strach. Dúfam, že ich budete brať na zodpovednosť. To sme nevideli pred pár týždňami, keď tu bol eh, Mark Zuckerberg v tomto parlamente. Eh, myslím si, že dostal možnosť Eh, alebo javil sa, že kooperuje, ale eh, v skutočnosti neokooperoval, takže to je taký klasický modus operandi. A ja chcem trošku vám povedať, ako som sa na tom podielal od decembra 2016, keď som prvýkrát počula o Cambridge Analytica od eh, akademika Johna Albrighta zo Spojených štátov. Napísala som článok, hovorila som to o súvislosti s Trumpovou kampaňou a kampaňou za odchod Británie z EÚ. Uh, na celom internete boli články o tom, ako sa zapájali do kampane o, o e, Brexit, ale oni to popierali. E, bol to web stránka e, live.com, kde vlastne oni najali analytiku. Ďalší obchodník, ktorý bol hlavným finančníkom v Brexite, podporoval kampaň Faražovu, leave.com. Nigel Farage je tu kľúčový hráč a dúfam, že využije túto možnosť, e, že vy využite ako odbor možnosť spýtať sa jeho na odpovede. My sme na to odpovede nedostali. Nigel Farage e, bol predstavený a práve kvôli nemu Cambridge Analytica e, sa zoznámila s tou kampaňou. Kvôli jeho priateľstvám so Stevenom Bannonom a Robertom Mercerom tí zohrávali kľúčovú úlohu takisto ich podpora kampani za Brexit, za takisto explicitná podpora podpora e, misie vlastne Faražovej e, odísť z Britániu z EÚ. Andy e, mi povedal, mám to nahraté, predtým, než začali popierať, že Cambridge Analytica im pomáhala zadarmo. Nebolo ich treba platiť, pretože mali rovnaké zámery a ciele ako v, Spojených, ako v Spojených štátoch. Bolo to priateľstvo medzi Bannanom a Mercerom a Farážom. On povedal, že im pomohli pochopiť, čo možno urobiť s dátami facebookovými. Povedali im, ako využiť ďalšie zdroje údajov, ako využiť strach a emócie e, e, smerom k manipulovaniu odpovedí ľudí. A teraz veľmi v rýchlosti poviem, čo sa bude diať, alebo čo sa udialo. Po týchto e, vlastne boli tu donácie, ktoré boli potenciálne nelegálne. Musíte to inak v Spojenom kráľovstve eh, deklarovať. Krátko potom mi písal či, jeden z čitateľov z Kanady a poz, poukázal na to, že Cambridge Analytica má pobočku v Kanade eh, a poukázal na to, že riaditeľ tejto pobočky takisto bol súčasne riaditeľom ďalšej spoločnosti Aggregate IQ, ktorý pracovali pre ďalšiu kampaň e, za odchod Británie e, s ďalšími troma inými kampaňami. My máme pritom veľmi striktné e, pravidlá, pokiaľ ide o koordináciu medzi kampaňami. Bolo teda celkom zjavné, že sa tu deje niečo veľmi zvláštne v pozadí. A keď som sa na to pýtala Cambridge Analytica, tak tieto podrobnosti z web stránky vymazali a práve v tej chvíli som si uvedomil, a teda skutočnosť, že to bolo uh, skryté, uh, uh, vtedy som zisťovala uh, bývalých uh, pracovníkov. Uh, Christopher Wiley vám povie do podrobnosti, lepšie podrobnosti o tomto. Mark Zuckerberg tu bol a vám povedal, že urobili chyby, že sa poučili, idú smerom vpred k transparentnosti. Toto Facebook neustále tvrdí, ale to nepostačuje. My musíme vedieť viac o minulosti. Je dôležité, aby sme vedeli, čo sa udialo v tom referende o odchode Británie, aké sa použili prostriedky, na čo, kto to financoval a či je to legálne a musíme e, vedieť, že sa urobilo maximum preto, aby sa to zistilo, aby to bolo bezpečné. Myslím si, že je tu nebezpečenstvo v tom, čo vidíme v Británii, že sú to vlastne systémové zlyhania, pokiaľ ide o referendum. Sme totiž v situácii, kde vieme, že naše volebné zákony nefungovali, že nedokázali toto zastaviť celý tento spletenec e, správania a krokov. A pokiaľ ide o volebnú komisiu, regulačné orgány nemajú vlastne právne nástroje, legislatívne nástroje, ktoré by na to potrebovali. A nemajú právomoci, ktoré by potrebovali na to, aby primerane e, zbierali e, dôkazy. A vieme, že je prineskoro, pretože volebná komisia Eh, odkázala tú stránku leave.eu e, e v polícii a táto, toto vyšetrovanie bude eh, dokončené eh, určite dlho potom, čo Británia už opustí EÚ. Takže ja si myslím, že toto je skutočný problém a je tu aj politické zlyhanie, pretože nie je to len preto, že terajšia vláda je tak zapojená do Brexitu, ale že je tým potom slepá ale je potenciálne spoluvinníkom, pretože dvaja ministri v terejšej vláde, Michael Gove a Boris Johnson, boli vysoko postavenými predstaviteľmi, riaditeľmi tej eh, eh, kampane za odchod a plne vedeli tieto eh, programy hm, výrazného financovania. Dvaja politickí riaditeľi a Terezy May boli označení za priamo zodpovední za tento program prehnaných výdavkov na záver len poviem, že naozaj e, e, ma, e, mi vadí skutočnosť, že nemáme princíp právneho štátu vo Veľkej Británii, pokiaľ ide o referendum. A ja vás vyzývam, aby ste sa na to pozreli bližšia. Ďakujem. Thank you very much, Carol. Um... Ďakujeme ti. Uh, Carol, v centre zisťovania v Spojenom kráľovstve spojením s Cambridge Analytica bola uh, informácia, ktorá hovorila že Elizabeth Denem a ďalší mnohí to sledovali. E, veľmi ma teší, že práve Elizabeth Denham prijala našu, naše pozvanie. Môže nám lepšie prispieť popísaniu situácií. vy ste tu s nami, takže Elizabeth Denham, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, za to, že ste ma pozvali na dnešné vypočutie. Som e, komisárkou Spojeného kráľovstva pre informácie a som dozornou vlastne auto, e, inštanciou pre o, zákon o ochrane údajov v Spojenom kráľovstve. Môj úrad sa volá ICO a je to najväčšia, pokiaľ viem, zložka ochrany osobných údajov v, v EÚ, pokiaľ ide o počet pracovníkov a financie sme proaktívnou e, regulačnou inštanciou, máme propagačnú i vyšetrovaciu úlohu, e, než e, nad rámec toho, že by sme len spracovali sťažnosti. Pokiaľ ide hlavne o tému tohto vypočutia, my vedieme zisťovanie, pokiaľ ide o prípad Cambridge Analytica v mene našich partnerov v EÚ. Sú tu i ďalšie orgány ochrany osobných údajov v EÚ, ktoré aktívne vyšetrovali množstvo rôznych sťažností alebo výhrad voči Facebooku. Dnes je tu so mnou aj podpredseda e, našej komisie zodpovedný e, za operácie James Dipple Johnston. On viedol e, e, vyšetrovanie o e, Cambridge Analytica i širšie zisťovanie, pokiaľ ide o použitie dátových analytík pri kampaniách volebných. Dnes sme tu v priebehu prebiehajúcej formálnej, formálneho vyšetrovania a preto máme určité obmedzenia, čo vám môžeme povedať dnes a na aké otázky môžeme dnes odpovedať. Možno, že niektoré zodpovedať nebudem môcť vrátane odpovedania na komentárov ďalších panelistov. Teší ma, že podrobnejšie vám môžem odpovedať potom neskôr písomne, keď už budem mať povolenie e, zverejniť ďalšie informácie. V prvom rade vás chcem vás upozorniť i verejnosť, ktorá asi sleduje e, toto vypočutie, že chápem ako vnímate e, s prekvapením, že e, platformy vrátane Facebooku e, zdieľajú naše osobné údaje. V nedávnej dobe sme boli svedkami toho, že ten reklamný ekosystém sa použil v politických kampaniách na ovplyvnenie toho, ako hlasujeme. A mám naozaj veľké obavy, pokiaľ ide o, to, o tú skutočnosť, že toto sa stalo bez právnych či etických e, úvah o dopadoch na náš demokratický systém. A to ešte musím dodať, že nemožno tvrdiť, že on, e, online priestor nemá reguláciu. Kedykoľvek sa e, používajú online aktivity a využívajú osobné údaje, tak by sa malo aplikovať zákonodárstvo o ochrane údajov. To je základné právo v charte EÚ Takisto v judikatúre e, súdneho dvora sa jasne ukázalo, že online platformy kontrolujú údaje a spadajú pod zákon o ochrane údajov a že e, môžu byť brané na zodpovednosť, ak sa osobné údaje na ich platformách zneužívajú. Tieto organizácie kontrolujú to, čo sa deje, keď e, osobné údaje jednotlivca sa využívajú, keď sa filtruje obsah. Oni kontrolujú to, čo vidíme, kontrolujú poradie, v akom to vidíme, a takisto algoritmy, ktoré sa e, na stanovovanie používajú. Online platformy už nemôžu povedať, že sú len nejakou platformou na zdieľanie obsahu. Musia prijať svoju zodpovednosť za pôvod informácií, ktoré sa po- posúvajú užívateľom uznávam to, že určité aspekty našich právnych systémov nedokázali držať krok s tým obrovským tempom rozvoja internetu. Pokiaľ ide o zákony na ochranu e, údajov, je veľmi dôležitým krokom vpred e, e, nariadenie o ochrane osobných údajov a je to tiež dôležitý krok pre dozorné orgány, aby do, dohnali tú medzeru. Tento Predpis je napísaný flexibilne, aby úrady, ako je napríklad náš ICO, mali možnosť sledovať údaje a zistiť, kto je kontrolórom údajov bez ohľadu na médium, ako sa osobné údaje spracovávajú. Zákony o ochrane údajov a aktivity e, orgánov, ako je naše ICO, e, sú e, ďaleko nad, nad, nad rámec fungovania v fyzických budovách, pretože zločiny spojené s dátami sú skutočnými zločinmi. Táto, e, toto nariadenie e, nám dáva výbavu, aj keď sa všetko deje v podstate online. Ako si niektorí z vás uvedomujú, v máji roku 2017 som ja spustila formálne vyšetrovanie, kde som pokázala na obavy, pokiaľ ide o neviditeľné spracovanie údajov, tie algoritmy, ktoré sú neviditeľné, analýzy, využívanie dát a profiling, ktorý sa týka osobných údajov, to všetko sa konalo napríklad aj v kontexte politickej kampane referenda. Vo februári roku 2018 naše zacielenie sa na Facebook a Cambridge Analytica, to je iba jedna časť toho vyšetrovania. Dostali sme dôkazy, ktoré poskytol pán Wiley budete od neho počuť o chvíľu. A v tomto kontexte záujmu médií a politického záujmu náš úrad pokračuje ďalej v tomto vyšetrovaní. Takisto som tieto dôkazy poskytla aj parlamentnému výboru Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o falošné správy, predseda tam Damien Collins. Možno by bolo dobre, ak by sme vysvetlili poslancom poslankyňam, že pristupujeme dvojakým spôsobom k týmto vyšetrovaniam. Poprvé snažíme sa vyšetrovať špecifické obvinenia a urobiť patričné kroky, pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva. A po druhé, Takisto sledujeme správy, ktoré sa týkajú širokejšieho dopadu toho prešetrovania, pokiaľ ide o odporúčania, e, ktoré sa týkajú nedostatočných zákonov, pokiaľ ide o ochranu údajov. A túto správu budeme publikovať pred koncom mesiaca. Naše vyšetrovanie e, má široký záber. Máme zhruba 40 vyšetrovateľov, ktorí na plný úvezok pracujú. Potom máme ešte externých a e, forenzných IT odborníkov a to znamená, máme zhruba 20 odborníkov. Sledujeme zhruba 30 organizácií, ktoré sú súčasťou tohto vyšetrovania a takisto riešime aj jednotlivé kroky jednotlivých jednotlivcov. Takisto vyšetrujeme mediálne platformy, analytické filmy, politické skupiny, kampaňové skupiny, akademické inštitúcie snažíme sa sledovať porušovania e, zákonov a spolupracujeme s ďalšími regulátormi, s našimi e, s úradmi Európskej únie a s políciou Spojenom kráľovstve. Naša práca samozrejme musí dostať štandardom e, kriminálneho vyšetrovania, aby to prinieslo výsledky. Venujeme sa materiálom, máme veľké množstvo materiálov k dispozícii a to jednoducho obsahuje stovky terabajtov údajov. To všetko musíme pozorne preskúmať a toto máme z viacerých miest a z viacerých interviú k dispozícii tieto údaje. Využívame plnú mieru našich právomocí, vrátane e, formálnych právomocí, takisto môžeme robiť audity a inšpekcie, takisto máme k dispozícii plnú paletu sankcií, máme nové právomoci v rámci nového zákona v Spojenom kráľovstve, e, máme rýchlejší proces vydávania zatýkačov a tam, kde to je potrebné, tak tam môžeme dokonca aj zapečatiť digitálne dôkazy, ak je to potrebné. Takže v tomto kontexte sa sústredíme predovšetkým na zabezpečenie ochrany údajov a ja uvedomujem si, že e, aký význam zohráva e, táto práca naša. Avšak je to určitá možnosť pre nás, aby sme zabezpečili to, aby občanom Európskej únii vedeli, že ak, kde sú prípady porušovania e, ich údajov a že sú to jednoducho možnosti riešiť túto situáciu. Takže kam sa budeme uberať odtiaľto? Tie otázky, ktoré priniesol škandál Facebook Cambridge Analytica, idú nad rámec e, nášho úradu, ako úradu pre ochranu údajov. E, budeme naďalej príjmať odporúčania v rámci budúcej správy a Význam tejto správy samozrejme má význam aj za hranicami Spojeného kráľovstva. Okrem teda ochrany údajov očakávam, že moja správa bude relevantná aj pre ďalších regulátorov, ktorí kontrolujú napríklad volebné procesy a takisto aj vedecký výskum. Čo je však dôležité, je, že musíme urobiť ďalšiu prácu, aby sme posilnili procesy zdieľania informácií a aby sme užšie spolupracovali v týchto oblastiach. Mojím hlavným signálom pre poslancov Európskeho parlamentu je, aby všeobecne všeobecné nariadenie o ochrane údajov konečne začalo fungovať a musíme vyčkať, pokým bude, fun- pokým bude fungovať. A treba povedať, že vyšetrovanie zo strany nášho úradu je skutočne najväčšie, ktoré sme tu kedy mali. A toto vyšetrovanie poskytne možnosť na to, aby sme e, sa pozreli na to, do akej miery naradenie o všeobecnej ochrane údajov funguje v rámci súčasného sveta. Naše vyšetrovanie a kroky v týchto prípadoch budú aj naďalej meniť spôsob chovania a plnenia e, predpisov zo strany všetkých aktérov v politických kampaniách. Žurnalisti, whistleblowery, advokáti a predstavitelia parlamentov zohrávali kľúčovú úlohu v tom, že sa tieto prípady dostali na verejnosť. Teraz potrebujeme E, odhodlanosť a ochotu zo strany občanov, aby skutočne si uplatňovali práva, pokiaľ ide o ochranu údajov. Potrebujeme predstaviteľov politickej sféry, aby sa nebali, aby využívali nástroje, sankcie a pokuty. Mm, a takisto potrebujeme legislátorov na to, aby podporovali e, úrady, ktoré zabezpečujú ochranu údajov, aby sa robilo všetko preto, aby tu bola kapacita a schopnosť e, plniť si túto dôležitú úlohu. Takže sa tešíme, že môžeme sa zúčastniť na tomto podujatí a reagovať na vaše otázky, ale požiadala by som výbor, aby ste zvážili, že momentálne sa nachádzame uprostred vážneho trestného vyšetrovania niečoho, čo ide nad rámec toho, čo poznáme v kontexte Cambridge Analytica a Facebook. A toto môže obmedziť aj určité oblasti, ku ktorým sa budeme môcť vyjadriť. Takže tešíme sa, že môžeme e, neskôr ešte v budúcnosti informovať ohľadne ďalšieho vývoja situácie tento parlament. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you very much, um, Mr. Denham, and, and we... Ďakujem pekne. My oceňujeme to, čo ste povedali, aj tie obmedzenia, ktoré tu máte, takže ďakujem veľmi pekne. Možno sa budete informovať ešte v ďalších fázach nášho vypočutia. Teraz zostane slovo profesor David Carroll, ktorý zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o súdy vo Veľkej Británii a donútil Cambridge Analytica, aby zverejnili informácie o tom, akým spôsobom využívali informácie o jeho osobe. Takže to je kritický proces, ktorý sa e, v Spojenom kráľovstve odohral a my sa tešíme, že prišiel medzi nás. Vážený pán profesor, teraz máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda výboru. E, za pozvanie. Ďakujem aj predstaviteľom ostatných výborov, ďakujem pánovi doktorovi Delhajovi, ktorý odporučil ma a ďakujem i za to, že ste e, ma pozvali na to, aby som vás informoval o tom, ako údaj a technológia a spolupráca medzi Európskou úniou, Spojeným kráľovstvom a Švajčiarskom sú prepojené na to, aby zabezpečili ochranu údajov v 21. storočí. V rámci tohto kontextu sa jednoducho snažím sledovať, že či by sa moje informácie uh, dali, uh, dali uh, využiť tak, ako boli využité v minulosti. Ja som informoval môjho, môjho advokáta Ravi Najka z ITN Solicitors a tento proces by nemohol byť bez jeho spolupráce završený a my ako americkí voliči máme samozrejme právo na plnú informovanosť. Predložili sme oficiálnu stiažnosť 4. E, júla roku 2017 o deň nezávislosti v Spojenom kráľovstve. Táto sťažnosť bola základom neadekvátnych využívania informácií, ako bol môj profil a informácie z neho využívané. Reakcia na túto sťažnosť bola nedávno vyjadrená v kontexte v kontexte postupov proti Cambridge Analytica. Takýmto spôsobom som prispel k medzinárodnému vyšetrovaniu e, práve týchto informácií. Takže sa teším, že môžem tu byť medzi vami. Je to poprvýkrát, kedy sa môžem stretnúť s pánom komisárom Denemom osobne. Očaká, oceňujem túto podporu e, takéhoto všeobecného postupu, pokiaľ ide o využívanie údajov, pretože môj prípad bol riešený v Spojenom kráľovstve a ja si myslím, že zákony musia platiť všade vo všetkých krajinách tento predpis zo strany ICO je platný už v podstate v súčasnosti a bohužiaľ musíme zobrať do úvahy, že príjmatelia tohto rozsudku jednoducho nemusia dodržiavať to, čo tam je napísané. Otázka je, akým spôsobom sa teda moje údaje dostali, e, údaje o mojej osobe dostali e, na verejnosť. V každom prípade e, treba dosledovať, akým spôsobom sa dostalo Cambridge Analytica k mojim informáciám a žiadame od ICO aj do Najvyššieho súdu, aby urobili všetko preto, aby sa zverejnili e, zoznamy zo strany tretich stran ohľadne toho, akým spôsobom sa moje informácie dostali, dostali k dispozícii na, v tej podobe, akej sa dostali Napriek viacerým prípadom, kde zamestnanci Cambridge Analytica poukázali na to, že majú k dispozícii 5, 5000 e, jednotiek informácií o každom voliči, voličovi v Amerike, táto, tento podnik stále ešte nez, nezverejnia všetky informácie o tom, ako sa k týmto informáciám dostali. A sú tu dôkazy, že tieto informácie boli odvodené od informácií, ktoré mali byť utajené. Táto kríza kľúčová pre Cambridge Analytica, priniesla ďalšie problémy, ktoré môžeme v podstate nazvať pranie údajov, kde sa nelegálnym spôsobom využívajú tieto údaje cezhraničným spôsobom pre e, protizákonné účely a niekedy sa tieto informácie ako keby čistili inými údajmi a potom sa neskôr využívajú. Toto je nový problém, kde Cambridge Analytica, GSR a Facebook priniesli a je to dôvod, prečo toto otriaslo svetom, hoci je veľmi ťažké vysvetliť, prečo sa to vlastne mohlo stať. My všetci sa zhodneme na tom, že takéto prečiny sa udiali aj v minulosti, možno sú to aj kriminálne skutky proti demokracii. Osobná autonómia a národná zvrchovanosť sú e, momentálne takýmto spôsobom narušované. Ja som tu ako občan, národa, ktorý doposiaľ ešte nedá k dispozícii občanom práva, ktoré potrebujú na to, aby sme chránili našu demokraciu voči týmto mikroútokom, ktoré tu máme. Ak nebudem mať k dispozícii možnosť získať tieto údaje naspäť, alebo nebudem môcť pomôcť ostatným na to, aby sa dostali k týmto údajom, tak vieme, že je pred nami ešte veľa práce na to, aby sme chránili ľudí, predovšetkým pokiaľ ide o takéto kriminálne skutky v prípadoch zneužívania údajov keď napríklad e, sa tieto údaje zneužívajú. A preto treba preskúmať prípad Cambridge Analytica, či ide tu o snahu vyhnúť sa poskytnutiu týchto informácií. Európsky občania vďaka e, európskym predpisom možno budú mať zabezpečenú ochranu údajov. Takýmto spôsobom sa pokazuje na to, akým spôsobom možno chrániť údaje, e, osobné údaje, ktoré sa využívajú v viacerých oblastiach, v sociálnych médiách a kde sa tieto informácie skutočne využívajú na viaceré, na viaceré oblasti, ako napríklad psychologické operácie a napríklad skupiny ako SCL alebo PES PSI využívajú tieto informácie pre politických klientov na to, aby šírili dezinformáciu, na to, aby zabezpečili si zisk a priniesli moc svojim klientom. Toto všetko ide proti princípom ochrany údajov, ktoré sú kľúčové pre demokraciu. Toto sú nové občianské práva, predovšetkým keď uberieme do úvahy, že tieto prečiny sa dejú proti celým populáciám, celým národom využívanie týchto mikroútokov e, má skutočne veľký rozmer. Vidíme, že e, sú tu viaceré otázky, ktoré súvisia s tým, akým spôsobom sa porušujú tieto údaje. je zjavné, že zamestnanci týchto firiem, proti ktorým som sa obrátil, e, sa držali predpisov v daných krajinách, kde boli činní a týmto spôsobom krajiny, kde neexistujú nejaké režimy ochrany údajov, ako napríklad Spojené štáty, boli hlavným cieľom, pokiaľ ide o takéto komerčné využívanie údajov. Je dôležité, aby sme kontrolovali využívanie týchto údajov, aby sme sa vyhli tomu, aby politika nezneužívala tieto údaje. Akým spôsobom existujúce predpisy, ktoré sme tu mali, akým spôsobom zabezpečili ochranu demokratických inštitúcií v Európskej únie zo strany takýchto interferenčných kampaní, e, hoci e, sa tieto údaje mohli zdať na prvý pohľad, že sú legálne. Akým spôsobom nástroje zo strany Facebooku, pokiaľ ide o využívanie pre politické kampane, akým spôsobom sa mohli tieto informácie začať využívať takýmto spôsobom, aby mohli byť prezentované návonok ako legitímne a poskytované e, subdodávateľom a ostatným. Na záver by som chcel povedať, že dúfam, že moje informácie poskytli určité informácie, pokiaľ ide o ten model, ktorý prezentuje Európska únia, pokiaľ ide o ochranu údajov. E, očakáva sa, že tu bude pozitívny dopad, e, ktorý bude mať nariadenie o všeobecnej ochrane údajov E, ja vlastne poukazujem na to, akým spôsobom e, sa táto situácia v Spojených štátoch dostala do takej situácie, ktoré sa momentálne nachádza, e, pokiaľ ide o zneužívanie údajov. Robíme všetko preto na to, aby sme zareagovali na túto situáciu a chceme urobiť všetko preto, aby sme mali potrebný software, kde by sme mohli kombinovať údaje a zamedziť tomu, aby sa nemanipulovali voliči a aby tu nedochádzalo k takejto mobilizácii, ale na druhej strane demobilizácie voličov. Pokiaľ ide tieto teda mikroútoky, e, tí, ktorí sú za ne, e, tak hovoria, že takýmto spôsobom dochádza ku kontaktu s voličmi. Avšak tieto technológie, ktoré tu máme, e, v podstate sa týkajú základných práv, pokiaľ ide o súkromnej sféry a Poukazuje sa na to, že demokracia e, prežije iba vtedy, ak sa poučíme z tejto situácie a z toho škandálu ohľadne firmy Cambridge Analytica. Ďakujem pekne. Thank you very much, Professor Carroll. <clears throat> And finally, Christopher Wiley. Ďakujem pekne. A teraz zostane na záver pán Christopher Wiley. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Mr. Chair. Pán predseda, členovia výberu. Ďakujem za možnosť vás osloviť. Toto je moje e, piaté vystúpenie pred legislatívnym orgánom, ale zrejme tým najdôležitejším. Ľudia zväčšie konajú len v prípade e, potreby, ako povedal Jean Noé pred 10 očiami. A takáto potreba vystáva zväčša v situácii krízovej. Chcem vám oznámiť, že je krízová situácia nielen ochrany súkromia, ale kríza, e, ktorá, e, ktorá vlastne poviedla k tomu, že EU prichádza o jeden z najdôležitejších svojich členských štátov. Prípad Cambridge Analytica by mal byť alama, alarmom pre všetkých. Je to kanárik v bani, e, ktorý naznačuje sa, niečo sa deje. Ja som vlastne bol riaditeľ výskumu v Cambridge Analytica v rokoch 2013 a 2014 SL skupina e, vlastne dodávala aj pre, e, pre e, vojenské subjekty v UK. Robert Wilson bol vlastne viceprezident Cambridge Analytica a zodpovedal za operatívu on vnímal Britániu ako kľúčovú časovej stratégiu a skutočne vedel, na čo sa má venovať. E, e, etika vo firme bola taká, že čokoľvek sa môže urobiť. E, niektorí dokonca vlastne sa pokusili presmerovať peniaze určené pre podporu africkú, pre podporu, podporu pre africkú krajinu a využiť ju na podporu reklamných cieľov um, súkromných subjektov. V rokoch 2013 až 2015 Cambridge Analytica financovalo viac eh, viac miliónový projekt. Eh, Bol cieľ vytvoriť fond, ktorý mal podporiť eh, spracovanie a a, a dát. Musíme si uvedomiť, že Cambridge Analytica nie je marketingovým subjektom, ktorý používa marketingové nástroje. Cambridge Analytica sa špecializuje v dezinformáciách, propagande a v rozširovaní klebiet. Jednoducho je snaha vytvárať určité pocity v určitých zložkách spoločnosti a skutočne aktivujú niektoré z najhorších prvkov eh, v, v ľudskej eh, duši, medzi iným aj eh, rasizmus, No teda skutočne e, CA sa zameriovalo na profilovanie. Myslíme si, že tí, ktorí si myslia, že tomu tak nebolo, by si mali prečítať e, viaceré e, medzinárodne uznávané periodika, ktoré o tom hovoria. Dokonca aj Facebook sa uchádzal o patent určovanie charakteristík človeka na základe potrebnej analýzy dát. Musíme si uvedomiť, že pán Kogan vypracoval Eh, aplikácie, ktoré nielenže zbierali osobné údaje eh, týkajúce sa používateľov Facebooku, ale aj ich priateľov. A to bez explicitného súhlasu týchto používateľov, pretože Facebook to umožňoval. Neskôr som sa dozvedel z korespondencie s Facebookom, že pán Coden nemal možnosť využívať tieto aplikácie na politické aktivity. Treba však poznamenať, že tie podmienky používania aplikácií bolo povedané, že dáta používateľov budú predávané tretím stranám. A v podstate e, to sa dialo do roku 2014. Facebook e, vlastne schválil túto možnosť za daných obchodných podmienok. Facebook e, schválil tieto podmienky E, tak e, technický riaditeľ Facebooku e, potvrdil, že Facebook si nečítal podrobne obchodné podmienky vo vzťahu k Cambridge Analytica a upozorníme na to, že pritom Facebook očakáva, že používateľia budú si čítať ich obchodné podmienky. Koncom roku 2013 vznikla firma AIQ. Oni vytvorili platformu, ktorá využíva v plnej miere Facebookové údaje ich prvý projekt bol v Trinidade v roku 2014. Bol to pilotný projekt predtým, než vstúpili na územie USA. AIQ eh, mal zozbierať eh, údaje a vlastne eh, vy, a vyvodiť z toho určité algoritmy používania internetu v rámci, v rámci používateľov v Karibiku. V roku 2015 AIQ získalo videá z Cambridge Analytica na distribúciu v rámci Nigerie a boli použité v rámci volebnej kampane. V podstate e, boli tam aj e, využité hrozivé obrazy. V roku 2016 e, Aggregate IQ získalo 40 prostriedkov, ktoré sa využili v rámci volebnej kompenie. EIQ získalo viacero peniaze v množstve volebných kampení. AIQ v Brita- e, dokonca prekročilo aj britské zákony, ktoré zakazujú e, využívanie finančných prostriedkov od určitej výšky na takéto účely a v podstate aj referendum v Spojenom kráľovstve bol postihnutý zneužívaním spracovania osobných údajov, na ktorom participovala firma AIQ. A skutočne boli zásadným spôsobom porušené akékoľvek finančné limity na volebnú, respektíve referendovú kampaň. EIQ e, vytváralo rôzne komunity používateľov a využívalo sa profilovanie a targeting. Firma je teraz predmetom vyšetrovania za to, že napomáhala nelegálnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami a ovplyvňovanie e, e, referendových výsledkov. Musíme si uvedomiť, že bola, eh, bola snaha trošku za, eh, zatušovať tieto dôkazy. Potom, ako Guardian publikoval údaje v marci eh, minulého roku a mm, opäť bola snaha v tejto firme zmanipulovať dôkazy. Kancelária pre, premiérky Spojeného kráľovstva sú zaangažovaní dvaja poradcovia premiérky Mayovej boli obvinení z E, z toho, že sú, boli komplicmi v týchto nekalých praktikách. Tuto skutočne nehovoríme o nejakých malých peniazoch. Tu ide o obrovskú, najväčšiu sumu, ktorá bola využívaná v rámci referendových kampaní e, e, samozrejme išlo práve na tú stranu referenda, ktoré bolo vote leave. To znamená, tí, ktorí podporovať volebné tendencie smerom k odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. A to všetko využívalo údaje z Cambridge Analytica. Myslím, nemyslím si, že výsledky, e, ktoré poviedli k Brexitu, e, neboli, e, neboli E, objektívne, e, boli ovplyvnené zneužívaním týchto dát. Žiaľ, na základe zákonov v Spojenom kráľovstve referendum, ako náhle sa zrealizuje, nie je voči nemu možné odvolanie alebo spätné preskúmanie. Musíme si uvedomiť, že e, konali sa podvody, ovplyvňovanie v rámci volebných kampaní. Systém Facebooku toto umožnil a odmietnutie pána Zuckerberga odpovedá odpovedať na otázky, znemožňuje nám zistiť celú šírku ich pôsobenia a zneužívania týchto údajov v rámci referenda. Domnievame sa, že primárna legislatíva EÚ e, e to potvrdzuje. Veď článok 2 Maastrichtskej e, zmluvy o tom hovorí, takisto aj článok 3 prvého protokolu Európskej Európskom dohovore o ľudských právach, sa tiež o tom pojednáva. Musíme si uvedomiť, že Brexit nie je internou záležitosťou Spojeného kráľovstva. Jednoducho, Spojené kráľovstvo musí dodržiavať e, e, zásadám právneho štátu a európskej legislatívy, kým je členským štátom EU. Musíme si uvedomiť, e, že britskí občania prídu o svoje výhody európskeho, európskeho občianstva na základe základe toho, že boli zmanipulované referend, e, referendové e, e, výsledky a vôbec kampaň, ktorá poviedla k týmto výsledkom. Musíme si uvedomiť, že poprvýkrát Európska únia príde o svoj členský štát. Preto musíme urobiť všetko preto, aby sa veci diali zákonným spôsobom. Facebook bol, po, bol poprvýkrát informovaný o potenciálnych nekalých praktikách Cambridge Analytica e, v lete roku 2015. Facebook e, sa správal e, takým spôsobom, že chcel, chcel postaviť pred súd Guardian, ktoré vlastne vďaka svoj, svojmu investigatívnemu e, snaženiu e, podhalilo e, dvierka nad týmito praktikami a bola snaha zo strany Facebooku znemožniť publikovanie týchto zistení ja som ponúkol Facebooku pomoc predtým, než e, mal byť tento príbeh e, zverejnený v, v Guardiane. E, ich reakcia bola taká, že áno, že veľmi radi budú spolupracovať, ale napokon sa objavila tlačová správa, kde deklarovali, že zakazujú akékoľvek spájanie môjho mena s, s aktivitami Facebooku a bol som zakaz, mal som zakázaný prístup na ich platformu minister kultúry Spojeného kráľovstva vyhlásil, že takýto zákaz je nehorazný. E, musíme si uvedomiť, e, že e, vďaka informátom znútra Cambridge Analytica sme sa dostali k mnohým cenným údajom. V podstate veci sa v prípade Cambridge Analytica a Facebooku nediejú zákonným spôsobom aké sú to demokratické hodnoty, demokratické zásady, keď sa takéto niečo môže udiať. Jednoducho musíme si uvedomiť, e, že e, Silicon Valley sa snaží konsolidovať platformy Sice Instagram e, zatiaľ nebolo vinien z ničoho, ale, ale dnes vieme, že Facebook vlastní Instagram. E, v podstate sa vrháme do monopolnej situácie. Facebook e, vyžiadal odo mňa odovzdanie mobilného telefónu a počítaču potom, ako obrazne prepukol tento skandal v Guardian. Facebook v podstate žiadal, aby som aby som e, im odovzdal všetky dôkazy, ktorá e, zdá sa, že vôbec nemali na zreteli riadny súdny e, proces a dodržiavanie zákonných noriem. Ignorovali ten, tú skutočnosť, že som potreboval prístup do môjho facebookového účtu, aby som mohol predkladať dôkazy e, britskej vláde. Nemal som prístup do profilu i napriek tomu, e, že súdnou cestou e, bol Facebook vyzvaný k tomu, aby mi to umožnil. Jednoducho, Mark Zuckerberg neustále odmieta akým spôsob, akýmkoľvek spôsobom participovať na vyšetrovaní, ktoré rozbehla britská vláda. A v podstate vyšetrovací výbor, výbor E, britskej e, vláde, vláde uvažuje o tom, e, že bude, bude pozvaný Mark Zuckerberg na, na verejné vypočúvanie. V podstate e, musíme si uvedomiť, že každý rok Európania nakupuje viac a viac zariadení, ktoré priamo e, pracujú alebo sú napojené na internet. A vieme, že internet veci sa stane pomaly štandardný v našich domácnostiach. E, budeme ho mať v našich autách, bude viesť naše auta. GDPR je veľmi slúbným pokusom o vytvorenie dôležitého zákonného rámca ale v podstate má ešte veľa veľa e, sivých miest, e, ktoré nedokáže e, chrániť. Musíme si uvedomiť, že dnešné platformy umožňujú ešte veľa priestorov umožňuje ešte veľa možností e, na e, prístup k osobným údajom. E, musíme si uvedomiť, že každé technické zariadenie sa dynamicky pripája k ďalšiemu zariadeniu. Čo sú to osobné dáta v takomto dynamickom IT svete? Musíme si uvedomiť, tak ako sa bude ďalej vyvíjať umelá inteligencia, budem odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne. Okay, uh, villain, you... Ďakujem. Záverom môžeme, myslím si, urobiť veľa vecí v tomto. A začne, začína to uh, vami. I'm just about to really ruthless... Naozaj budem tvrdo vyžadovať dodržiavanie času. Uh, bolo by to len spravodlivé k ostatným, aby sme sa držali času. Prejdeme rovno k otázkám. Otázky na minútu. Veľmi starostlivo a zložito sme zložili zoznam e, rečníkov. Je to zoznam rečníkov a je, je spravodlivý. Prosím na minútku iba otázky a prosím upresnite vždy, od koho chcete, aby e, vám odpovedal. A vy budete mať dve minúty na odpoveď. Naozaj to vyzerá tvrdo, ale inak sa e, to nestihne. E, nebudú nás kritizovať ako naposledy. Začneme za výbory. Za výbor AFKO ako predsednička najprv e, pani Spinelli. Zastupujem pani Danutu Hubner, ktorá je predsedkyňou našeho výboru AFKO. A moja otázka smeruje na pani Denem. Vážená pani Denam, v tomto digitalizovanom období, ako by sme my ako regulátori mohli nájsť tú správnu rovnováhu medzi využívaním e, vzniknuvších možností z tých online platformiem e, na informovanie voličov o možnostiach a rizikom na druhej strane, že ich rozhodnutia, rozhodnutia voličov môžu byť ovplyvnené netransparentným a potenciálne nelegálnym spôsobom. Ďakujem. pani Denem. Ďakujem za vašu otázku v tej správe, na ktorej pracujeme a ktorá vyjde koncom mesiaca si výrazne uvedomujeme, akú hodnotu majú sociálne médiá a komunikácia online pre politikov, politické strany, ktorých sa chcú e, spájať s voličmi a keď chcú podporovať vlastne účasť na demokratickom výkone moci. Toto ale súčasne musí prebiehať spravodlivo, transparentne a musí to prebiehať zákonným spôsobom. Keď my e, sme e, sa pýtali dôležitých politických strán v Spojenom kráľovstve, aby nám povedali, ako využívajú osobné údaje, údaje a dátovú analytiku, aby sa zacierili na jednotlivcov a skupiny, to bude práve v našej správe, čo sa vlastne v teréne pri takýchto postupoch deje. Takisto nám povedali, že majú pocit, že technológia e, e, je rýchlejšia, pokiaľ ide úvahy, než úvahy o etike, transparentnosti. Ehm, takže je naozaj na čase, aby sme mali určitú etickú prestávku a pozreli sa na dopady do, do, údajov na, ten, na to mikrozacielenie na ľudí. Mali by sme sa postarať, aby sme e, vytvorili systém, kde e, neprebehne už verejná rozprava k téme. Takže my v našej správe budeme odporúčať naozaj určitý kód, kódex, ktorý sa bude dať aj vymáhať na využitie údajov a na korektná, korektnú, korektný prístup a e, tí e, mainstreamoví politici a strany e, nám poskytnú tie podrobnosti, ktoré potrebujeme na tieto odpovede. Ďakujem. Teraz Laura Ferrara, podpredsednička výboru Jury. Dobrý večer. Moja otázka stýka Kristofera Vajliho Mm, nedávny vývoj e, umelých inteligencií vznáša množstvo legálnych a etických otázok. E, určite e, množstvo informácií a obsahov, ktoré sa extrahuje. Mohli by ste vy, vy, vysvetliť, ako sa táto analýza deje v praxi a či prebiehali určité diskusie o etických aspektoch tejto oblasti, pokiaľ ide o občanov EÚ. Ďakujem. Na, dve minúty Christopher Wiley. Otázka, či boli nejaké úvahy, pokiaľ ide o občanov EÚ. Nuž tak množstvo údajov sa vyžadovalo cez ten program face, Facebooku, o ktorom sme hovorili, a rôzne brokerské spoločnosti, sprostredkovateľia, všetky tieto informácie sa e, spojili do e, databázy, niečo, čo sme nazvali Single Citizen View, vidieť, čo ľudia robia online, kde žijú, ako používajú prostriedky, či si berú hypotéku a tak ďalej. A vzorka informácií, kde ľudia vyplňa psychologické prieskumy to sa s tým spojí, aby sa tie prepojenia medzi tými údajmi eh, dokázali analyzovať. Takto vznikli tie algoritmy a tieto algoritmy sa potom použili na eh, platforme na zacielený marketing eh, Facebooku, na zacielenie konkrétne na konkrétnych občanov, Viem, pokiaľ ide občanov, že ja som e, nadniesol viackrát otázku o zákona o ochrone údajov, to je Spojeného kráľovstva, a mal som veľmi často počit, že sa to, pocit, že sa to ignorovalo. Minimálne z mojej strany tu boli úvahy e, na dnes otázku z e, rešpektovania nariadení o e, ochrane údajov nie len e, pokiaľ ide o samotných občanov, ale že to, že sme v, na, v EÚ a tieto práva sa týkajú každej osoby, bohužiaľ toto bolo ignorované. So Sean Kelly, representing the chair of ITRE. Za ITRE teraz pán Sean Kelly. Ďakujem e, e, za informatívne vystúpenia rečníkom. Len taký komentár. Možno, že by sme kvôli e, rovnováhe mať momentálnych zamestnancov a analytiky, nie bývalých, aj v Facebooku takisto, aby sme mohli tiež hovoriť s inými spoločnosťami e, po porušení e, ochrany údajov. Možno, že by to mal byť namiesto interného auditu takisto externý. A Mark Zuckerberg, ja som ako spravodajca pracoval na nariadení o ochrane osobných údajov. E, pred pár týždňami som bol v Silicon Valley. O tomto nariadení sa hovorí, že by to malo byť celosvetové pravidlo. Súčasne sme si vypočuli, že že v Austrálii, v Afrike, e, na Strednom východe e, sa sú mimo záberu e, tohto nariadenia. Nie je tu trošku rozpor v tomto ohľade? Slovo má, pani, má pán Parkiles. Pokiaľ ide o tú prvú časť, kde ide o audit aplikácií, ktoré možno porušili pravidlá Facebooku. Ja súhlasím s vami, že najlepšie by sa to urobilo ako externý audit. Jeden z hlavných problémov, ktorý máme v technologickom priemyslu, je nedostatok transparentnosti. Nielen pokiaľ ide o, algoritmy, ale aj obchodné postupy. Súhlasím, že ten audit by sa mal deť ako externý nejakou e, externou stránkou, ktorá e, e, platí Facebook. A k vašej druhej otázke, Nie som si istý, či som pochopil e, tú podstatu tej vašej otázky, čo, čo, bolo, čo bolo vlastne kľúčom toho, čo ste sa chceli spýtať. Zdá, zdá sa, e, že pokiaľ ide o obmedzenia e, toho nariadenia a ochrane údajov, sú tu obmedzenia keď užívateľe sa presúvajú do Ázie, Ázie Austrie, keď určité operácie napríklad v Írsku sa takto dostali e, z dopadu nariadenia. Takže vy sa pýtate, že, či by to e, nariadenie o ochrane osobných údajov malo umožňovať, alebo prečo to vlastne spoločnosti robia. Ne, nemôžeme ísť až do takéhoto dialógu, hovorí pán predseda. Keďže GDPR nariadenie sa vzťahuje len e, na Európanov, je tu e, sa tu hovorí, že by GDPR malo platiť globálne celosveto. Ľudia v Írsku sa môžu dostať z jeho platnosti tým, že sa presunú z Európy na platforme. by, pokiaľ ide o to, čo popísali, ale čo je duch e, tohto nariadenia, otázka znie, či naozaj e, oni konali v duchu tohto nariadenia, neboli by bývali presunuli svoje kontá. Otázka tiež nie, ako definujete údaje, napríklad správa medzi občanom EÚ a mimo EÚ, e, kde sa nachádzajú tieto dáta, moja otázka teda znie, že všetky tie odpovede na tieto otázky sa, sa vyriešia vlastne už v tých rozbehnutých e, právnych sporoch. To sa teda zistí takto. E, e tuto som rozšíril čas, pretože naozaj by bolo absurdné nedostať vyjasnenie. Ďalšia otázka e, od predsedu Libe, ktorý tu je, je ako jediný prítomný. Takže to som ja a spýtam sa tú otázku adresovanú na pána e, Wileyho. Vzhľadom na to, čo e, vieme a čo ste nám, Kristofer, povedali o dopade Cambridge Analytiky, hovorili ste o referende, o Brexite, ale na to sa pýtať nechcem, ale i ďalšie potenciálne sa blížiace voľby, e, množstvo e, ľudí, ktorí boli aj v Cambridge Analytike, v ďalších spoločnostiach, kde sú prekryvy, finančné krytie aj e, riadiaci pracovníci. Aká je pravdepodobnosť e, neustáleho použitia týchto algoritmov, ktoré vypracovala Cambridge Analytica, ktoré by mohli ovplyvniť budúce e, voľby tým, že sa bude robiť profiling potenciálnych voličov. Čiže by to mohlo mať naozaj multiplikačný efekt, dopad na ďalšie voľby. Čo vy na to? Otázka má dve časti, ak som to dobre pochopil. Čo sa udeje s tými algoritmami, a po druhé, aké dopady to môže mať v ďalších, v ďalších voľbách, v ďalších právnych poriadkoch. Poprvé som skeptický, pokiaľ ide o to, e, že tá spoločnosť by mala údajne úplne od, odstúpiť. Na jednej strane odchádza, ale zase vznikli e, e, nové spoločnosti s tými istými ľuďmi, tak je to naozaj podozrivé, keď posúdite skutočnosť, že desiatky miliónov dolárov sa E, vývoju tých, vývoja týchto databáz a algoritmov boli investované. Určite budú dobrým stimulom pre ne si tie, informácie, tie e, e, stimuly ponechať v ďalších spoločnostiach, ale to môžem len spekulovať, čo oni vlastne teraz robia, pretože nie som u nich. Pokiaľ ide o ďalšie právne poriadky, spoločnosť vlastne obišla svet e, a ohrozila e, krehké demokracie s tým, že sa využili zraniteľnosti systémov na e, vlastný užitok. Ale určite sú tu krajiny, a to ma povzbudzuje, napríklad Trinidad, ktoré to berú veľmi vážne, pretože sa pozerajú na skutočnosť, že toto v mnohých prípadoch je nová forma kolonializmu prostredníctvom dát online, kde jedna krajina zasahuje do interných procesov inej krajiny. Takže ehm, pýtam sa, je to odpoveď na vašu otázku? Áno, jasné, nemáme čas na viac. Ďakujem. Pani Koraca Bildza za Ďakujem, Claude e, Ďakujem za e, tieto veľmi šokujúce správy o tom, že tieto správania nielen ohrozujú demokracie, ale volebné procesy a referenda. V IMKU si my myslíme, že už niekoľkokrát nám Facebook e, povedal e, slova ospravedlnenia, že sa mýlili, že neboli dostatočne starostliví. A my si myslíme, že keď máte komerčnú silu, mali by ste mať aj zodpovednosť lepšie e, e, treba informovať občanov, ale treba odstraňovať i nelegálny obsah na siete. Otázky teda znejú a smerujem to na e, Elizabeth Denham. Mm, opatrenia a mechanizmy Facebooku sú tu na to, aby sa to nezopakovalo? Sú postačujúce. Mark Zuckerberg po pohovoril o niektorých krokoch na vypočutí. Bude to dostatok? Pýtam sa a tiež aké opatrenia majú prijať inštitúcie EÚ, aby sa zvýšila transparentnosť. A tretia otázka, ako môžu platformy lepšie chrániť deti online po tom, čo sme zmeškali toto riešiť v nariadení GDPR e, určité e, verifikačné systémy veku pri určitých obsahoch. Nech sa páči. Myslím si, že vaša otázka, či Facebook uh, oznámil e, opatrenia na zlepšenie ochrany údajov, či sú postačujúce. Myslím si, že to nám ukáže len čas. E, zostáva veľa práce. E, budem hovoriť po zveň našej správy. Bude tu oveľa viac a jasnejších vecí. Nejde však len o Facebook, ktorý musí byť transparentnejší a jasnejší a spravodlivejší a plniť nariadenie GDPR. Sú tu i ďalšie platformy, ktoré si musia lepšie odviať prácu. Ukáže len čas. Je tu mnoho prebiehajúcich vyšetrovaní popri mojich kolegoch v EÚ. Je tu tiež Rada pre ochranu údajov, kde vznikla pracovná skupina na riešenie týchto otázok. Vaša druhá otázka sa týka toho, aké opatrenia môžu prijať e, inštitúcie EÚ. Naredenie GDPR je dôležitým prvým krokom a tiež sú tu etické otázky, ktoré treba e, preveriť zo strany inštitúcie EÚ. Giovanni Bortarelli, môj kolega, ktorý je dozorca EÚ e, pre dozor nad ochranu údajov, urobil veľa práce v oblasti etiky k datovej etike veľa práce prebehlo v Spojenom kráľovstve. Tieto veci nie sú čierno-biele. Toľko etických otázok sa pohybuje v šedých zónach. To musia inštitúcie a poslanci preveriť. A vaša posledná otázka, e, ak mám ešte čas, e, deti e, online. Ako viete, nariadenie GDPR má konkrétne pravidlá pre deti, že poskytovateľia internetových služieb musia poskytovať služby týkajúce sa e, overenia veku detí. Je zaujímavé, že v Spojenom kráľovstve v rámci zákona o ochrane údajov je požiadavka, aby môj úrad vyvinul kódex správania, pokiaľ ide o dizajn týchto služieb a ich architektúru, teda služieb pre deti. Teraz za výbor pre kultúru vyvedma slovo pani Sabine Ferhojen. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za, e, za tú otvorenú, alebo otvorený spôsob, akým ste zodpovedali za doterajšie otázky. Mám dve otázky e, za náš výbor KULT. Ako možno zabezpečiť, aby e, pokiaľ ide o dohovor o základných právach EÚ, článok 10, kde má byť garantovaná Eh, rozmanitosť eh, médií, ktorá má byť chránená napriek eh, dátovej analýze, ktorá je legálna, kde súhlasíte vy ako užívateľ. Aj tak každý užívateľ je vystavený nefiltrovane veľkému množstvu informácií, ktoré by mohli prichádzať neutrálne. Ako možno zabrániť, že vytvorením týchto uh, echo blokov by malo byť rovnaké názorové spektrum zachované a to isté ako v prípade volieb či Brexitu nám ukázali situácie, že dochádzalo, alebo môže dojsť k masívnemu ovplyvňovaniu. E, Neznačili ste konkrétneho adresáta, mám to prideliť Karol. Nie som si istá, či pán Parakilas alebo uh, Sandy. Môžem sa pokúsiť odpovedať to. Ďakujem za tú otázku. Súhlasím s tým, že tie ek- komory sú veľkým problémom, ktorý máme spôsob, akým to by to mali riešiť technologické spoločnosti. Mali by sme si uvedomovať, aký to má dopad. Hovoríme tu o systéme, kde obklopíme užívateľov čoraz väčším množstvom e, názorov, ktorými už súhlasili. To je jeden z tých e, problémov. A, a keď sa vytvárajú e, algoritmy, ktoré sa optimalizujú takýmto spôsobom, ako tieto komory to, takisto sa dá použiť s, s, z, kon, s obsahmi, ako sú konšpiračné teórie. Takže na jednej strane je tu technologická stránka, že e, nepozerali sa v minulosti dostatočne na tento problém. Teraz sa na to pozerajú podrobnejšie, ale ostáva oveľa viac práce z ich strany. A pokiaľ ide o pohľad regulačných orgánov, hlavná otázka je transparentnosť. Ako fungujú tie algoritmy, a aký je ich výstup, aby tieto technologické spoločnosti e, informovali o tých postupoch, do akej miery je ten problém závažný. Teraz Roberta Metzola za výbor LIBE. Ďakujem za vašu odvahu vystúpiť tu. E, myslím si, že v Európe tie údaje sú novým zlatom a ak e, v tejto rozprave vyvstáva, že náš prístup k informáciám môžu e, politici, ktorí nemajú škrupule využiť e, na ovplyvňovanie. Musíme sa pozrieť, či tu existujú e, nejaké medzery. Nejde len o zneužívanie údajov, ale teraz systém, ktorý sa vybudoval na to, aby sa používal proti nám. Dokonca aj u nás na Malte Cambridge Analytica zohrala svoju úlohu a stále nevieme, uh, na čo sa použili údaje šiestich občanov Malty a milióny ďalších občanov EÚ, na čo sa použili tieto údaje a kto to nariadil. Moja konkrétna otázka smeruje na pani Kapwalder. Čo my môžeme na úrovni EÚ robiť, aby sa to nezopakovalo? Ako my môžeme z, z tohto parlamentu pomôcť informátorom a novinárom, aby pokračovali vo vyšetrovaniach? A pán Parakilas, čo môže E, e, mám len minútku? Čo môže urobiť Facebook? Takže tú otázku dám niekomu inému. Pardon, prenechám otázku k ďalšiemu. Takže predsa len ešte, e, čo môžeme urobiť preto, aby sme, ako nám môže dať záruky Facebook, aby sa to nezopakovalo o niekoľko rokov. Nech sa páči, jedna dve minúty, Carol. Nuž, ako som už na úvod povedala, myslím si, že situácia je taká kritická. Musíme zistiť, čo sa udialo v minulosti. To je veľmi rozhodujúce. E, Facebook sa snaží hovoriť e, len o, o budúcnosti. Ale kým nepochopíme, čo sa naozaj udialo v minulosti, počas e, tých rozhodujúcich volieb, toho referenda, a do akej miery sa potenciálne, údajne obišli naše volebné zákony, tak e, e, nebudeme schopní tomu, e, potom by sme vedeli, ak to pochopíme, zastaviť to v budúcnosti. Dopadne to na našu, vašu budúcnosť, takže vás vyzývam, aby ste naozaj na toto sa zamerali. Vynechala som dôležitú vec v mojom úvode. Všetky tie vyšetrovania prebiehajúce v Spojenom kráľovstve, viaceré organizistujú, všetky sa spájajú s tou Cambridge Analytica a ďalšími spojenými spoločnosťami. A to všetko sa napája na, na vlastníkov eh, Roberta Mercera a Stevena Bena, na vlastníkov eh, eh, Cambridge Analytica. Prosím, pýtajte sa vášho vlastného poslanca Nigel Faragea, ktorý tu dnes nie je, pýtajte sa jeho otázky. On by vedel vrhnúť svetlo, osvetliť to, čo sa deje nie veľmi rada sa pýtam otázky ako e, novinárka e, na tlačových konferenciách otázky. Vy sa ho to pýtajte ako poslanci. Ďakujem. Birgit Sipel na minútu za Libe. Ďakujem, mám otázku na e, Elizabeth Denem. Mohli by ste nám ešte raz vysvetliť, pokiaľ ide o užívateľov, ktoré údaje sa spracovajú, obsahové, metadáta, aké údaje používajú? a aký je základ, na základe ktorého vytvárajú profily to, čo nazýva Facebook ako agregované dáta, ktoré poskytujú sa dát, e, aplikáciám a Cambridge Analytica a ďalším. A tie informácie o týchto agregovaných dátach sa jednoducho dajú použiť na manipulovanie ľudí. Týmto spôsobom sa dajú vlastne kupovať hlasy, dá sa povedať, že sa využijú tieto profily to e, nabúrava základné piliere našej demokracie. Ako vy vidíte budúce nariadenia o e, e-privacy, o e-súkromí a o GDPR v budúcnosti v súvislosti s týmito postupmi? Pani Danem. Uh, Toto je to, čo prešetrujeme, že aké údaje išli kam od koho a ako ten tok sa udial, ako to bolo skombinované s ostatnými údajmi od ostatných brokerov, aké boli algoritmy, ktoré sa využili. Momentálne teda spracúvame veľké množstvo, stovky terabajtov údajov na to, aby sme sa dostali k informáciám a to vlastne popíšeme aj v tej správe. Čo sa teda dá urobiť v rámci GDPR? Myslím, že GDPR má právomoc na to, aby úrady, ktoré kontrolujú údaje, e, sledovali tieto veci, aby zabezpečili inšpekciu, majú právomoc preskúmať algoritmy, tam, kde sa využívajú systémy, na to, aby sa zistilo, akým spôsobom sa postupuje pri spracovaní údajov a audity znamenajú, to je takisto právo, že môžeme preskúmať e, priestory, akým spôsobom sa využíva infraštruktúra, akým spôsobom tečú tie údaje. Treba jednoducho tie toky informácií sledovať. Takže GDPR je začiatkom, ale bude to pokračovať aj ďalej. Ďakujem. Ďalším koordinátorom za Libie je pani Stevens. Thank you, Chair. The topic of this meeting. Ďakujem pekne, pán predseda. Téma tohto zasadnutia je škandál s Facebookom a Cambridge Analytica, ale nie som si celkom istá, či sa môžeme umelo obmedziť iba na tieto škandály. Preto moja otázka je nasledovná ako komisár pre Spojené kráľovstvo, komisárka pre Spojené kráľovstvo, môžete nám povedať, či je to izolovaný prípad tento škandál, lebo sú tu menšie, väčšie platformy, ktoré robia rovnaké veci, to znamená, berú údaje od spotrebiteľov bez toho, že by títo boli povolili, ako nakladajú s týmito údajmi alebo ich využívajú. Takisto firmy by nemali mať umožnené, aby informovali, aby dali k dispozícii údaje o občanoch Európskej únie tretím krajinám, a ďalšia časť mojej otázky je, myslíte si, že GDPR zmení niečo, alebo či GDPR sa bude týkať skôr tých malých hráčov a veľkých hráči zasa sa z toho vykrútia. Ja viem, že predchádzajúci kolegovia sa spýtali rovnakú otázku, ale ja chcem špecifickú odpoveď na túto otázku, pretože to je pre nás dôležité. Ďakujem. Ďakujem, pani Denem. Spýtali ste sa, že či si myslím, že tieto aktivity, o ktorých tu hovoríme, pokiaľ ide o Cambridge Analytica a Facebook, čo to deje aj na ostatných platformách, alebo či to ďalšie aplikácie, alebo ďalšie zneužívanie, predávanie osobných údajov. Povedala by som, že áno, aj v rámci politickej arény sú tu poradenské spoločnosti, ktoré vlastne spolupracujú s takýmito brokermi, sprostredkovateľmi údajov, a myslím si, že tu je nedostatok um, transparentnosti pre spotrebiteľov viacerých platformiem. Facebook je veľkým hráčom v tejto oblasti a tam sa identifikovalo zneužívanie týchto údajov v rámci Spojeného kráľovstva, takže treba povedať, že sa to deje aj inde. Myslím, že údaj, organizácie na ochranu údajov, poslanci, advokáti, Žurnalisti to všetko vnímajú, takže je veľmi dôležitý, dôležitá chvíľa, pokiaľ ide o ochranu údajov. A druhá otázka sa týka toho, že či GDPR za privedie nejakú zmenu, alebo či to bude bremenom pre malé podniky. Ja si myslím, že GDPR je dôležitým krokom. Je to jeden krok, ale treba si uvedomiť, že GDPR je zákon, ktorý je napísaný na papieri a čo teraz očakávame, ako sa tento zákon bude vymáhať uplatňovať. To znamená, sú to aktivity a kroky, ktoré orgány, ktoré chránia údaje, budú robiť. To sú, znamená, sú to sankcie, ktoré treba zaviesť. To znamená, sú to užívateľia, občania, ktorí musia urobiť kroky. My nemáme tisícky inšpektorov, ktorí budú každý systém preskúmavať, ale máme milióny užívateľov a milióny občanov, ktorí môžu uplatniť svoje práva. Takže ide skutočne o uplatnenie a vymožiteľnosť práva Myslím si, že Takže bude si to očakávať, očakáva to veľký krok na to, aby sme zapohli dopredu a treba urobiť všetko preto, aby sa tieto zákony, ktoré máme, skutočne aj uplatňovali a to sa týka aj prístupu našej úrady. Sophie Intveld za Alde, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči pre pána Wileyho. Európska komisia chce najať firmu Palantir pre projekt pre interoperabilitu a podľa vašich slov Palantir takisto spolupracoval s Cambridge Analytikou. Myslíte si, že to je dobrá voľba zo strany komisie a pokiaľ ide o komisárku, vieme, že eh, Steve Bannon má spojencov aj v parlamente, preto všetkým v ICR a veľvyslanec USA v Nemecku povedal, že chce e, urobiť všetko preto, aby sa zamedzilo podvom pri voľbách. Čo urobí teda váš úrad, aby sa robilo všetko preto, aby sa neužívali nelegálne opatrenia a bude dostatočne rýchly vo svojich aktivitách váš úrad? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, sú to otázky od dvoch poslancov. Ďakujem pekne, Sofie. Pán Wiley moja otázka sa teda týkala firmy Palantir. Áno, boli zamestnanci firmy Palantir, ktorí prišli do Cambridge Analytiky a pracovali na viacerých projektoch, ktoré som popísal, keď som tam bol a pravdepodobne nie je na mieste, aby som teraz hovoril európskym inštitúciám, že s kým by sa mali spájať, ale chcel by som povedať, že toto ukázalo, že iba kvôli tomu, keď máte jednu firmu, ktorá sa venuje jednej veci a druhá vec, ktorá oficiálne sa venuje iným záležitostiam, to neznamená, že sú tu zamestnanci, že tu nie sú zamestnanci, ako to nazýva Palantír, personálna kapacita, že by tu neboli zamestnanci, ktorí sa venujú otázke výmeny údajov. Takže moje odporúčanie by bolo, aby sa vytvorili také mechanizmy, ktoré by zabezpečili to, že akýkoľvek podnik, ktorý sa venuje týmto projektom, aby tu bola transparencia ohľadne toho, transparentnosť ohľadne toho, na čom robia a či nerobia s ostatnými podnikmi. Ďakujem pekne Elizabeth Denem, výnimočne, pretože tu boli dve otázky. Áno, takže povedzme to na rovinu. Ide iba o náš úrad, ale ide tu o zodpovednosť všetkých európskych úradov pre ochranu údajov, aby skutočne dávali pozor pri týchto témach. A takisto chcem povedať, že ide tu o algoritmy, ako aj zdrojové údaje a v rámci GDPR tu máme nové nástroje, ktoré nám umožňujú využívať e, nástroje, kde môžeme žiadať od firiem, aby sa vymazali algoritmy alebo aby sa zastavilo spracovanie údajov. Ja si myslím, že takéto príkazy budú skutočne veľmi silné a bude to dokonca účinnejšie ako nejaké administratívne pokuty. Ďakujem pekne teraz za Líbe Balbara Spinelli. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem. Otázka pre Karolín. Ja by som trochu sa spýtala niečo z iného súdka a ja by som poukázala na to, akým spôsobom a zareagujem na to, čo povedal pán Wiley, pokiaľ ide o tie vytváranie mikroskupín, napríklad ten dopad, aký to malo na voľby v Amerike a Brexit. A ja mám takýto pocit, ale spolahlivé analýzy pokazujú na to, že táto metóda mikrotargetingu nie je až taká účinná. E, napríklad sa to použilo aj v rámci volie v 2012 pri Obamovi a tu vlastne sa používateľ dáva do jedného koša s riadnymi občanmi, ktorí využívajú svoje právomoci. To znamená, Facebook teraz musí získať si dôveru svojich užívateľov, ale moja otázka je, že či politici nebudú využívať tento škandál na to, aby tieto analýzy neužívali na vlastné potreby. Carol? Um, Myslím, že ide veľmi dobrú otázku to znamená, do akej miery sú účinné tieto techniky, ale si myslím, že tá väčšia otázka, že to všetko bolo právne čisté. A ja si myslím, aspoň opakovane mi hovoria, že či to nerobia viaceré firmy, či to nerobia všetky firmy, či sa to nerobí vo všetkých politických kampaniách. Ja neviem, ako to funguje v politických kampaniách, kde by sa využívali napríklad takýto vojenský kontrahenti. Treba povedať, že táto firma bola vojenským kontrahentom a spolupracovala s britskou vládou, pokiaľ ide o kontrakty v oblasti obrany. Bolo to platené zo strany vlády Spojeného kráľovstva na to, aby sa urobili propa- e, post- kroky propagandistické v zahraničných krajinách. Nevieme presne, že čo sa robilo, pretože to bolo tajné. A takisto ich technológia a techniky, ktoré majú, sa potom uplatnili na domácich na domácich občanov. A ja si nemyslím, že toto je normálne. A otázka, že do akej miery to je účinné, no to je skutočne dobrá otázka. Možno by o tom mohli hovoriť iní, ale na to sa ja nesústredím. Ja sa sústredím na to, že či sa to urobilo v súlade so zákonom, či to bolo legálne, to aké, koľko peňazí sa na to minulo, kto ich minul, prečo sú tu prepojenia medzi jednotlivými podnikmi a medzi jednotlivými kampaniami a prečo to všetko bolo tajné. Prečo sa to utajovalo? A takisto by som chcela povedať, pretože tu je ďalšia osoba, ktorá by takisto mohla poskytnúť nejaké odpovede. Máte tu lídra UKIPu, sedí tu dnes. UKIP dal informácie Cambridge Analytica, ktoré sa využívali v rámci referenda. A UKIP, ako viem, e, vedia o ňom v rámci úradu informačného komisára. My nemáme tieto právomoci v rámci parlamentu, pretože nie sme tam zastúpení, vy ste tam zastúpení. Takže dúfam, že v našom mene budete schopní sa spýtať konkrétne, citlivé otázky v našom mene. Ďakujem. Hm. Okay, um, the coordinator for the Greens is Jan Albrecht. Jan Albrecht, nech sa páči. Uh, pán Albrecht, ďakujem pekne. Ja e, zoskupím viaceré otázky a opýtam sa pána Wileyho, pretože ja si myslím, že ide tu skutočne o to, aby sme pochopili detaily tohto prípadu. A pán Wiley, ja by som chcel viac vedieť detaľnejšie, že čo bol ten model pre Cambridge Analytiku, pokiaľ ide o E, ten škandál, ktorý súvisel s Brexitom. Na základe akých datamodelov to vlastne fungovalo celé? Berúc do aj subdodávateľov pre Cambridge Analytica, ktorí sú zaangažovaní do týchto kampaní. Aké sú teda tie datamodely, modely dát, s ktorými ste pracovali a aký bol ten cieľ pre tieto modely. Mohli by ste to trochu rozpracovať? Ja si myslím, že toto je to, čo musíme lepšie pochopiť na to, aby sme si uvedomili, čo sa udialo v minulosti. Ďakujem pekne, pán Wiley. Ťažko sa hovorí detailne vzhľadom na tie časové obmedzenia, takže poviem iba toľko. Môžete sa odvolať na a odbornú literatúru, e, na základe ktorej postupovala Cambridge Analytica. Ten výskum, ktorý sa robil na Cambridge, to financoval DORPA, to je výskumná agentúra vojenská americká a pokiaľ ide efektívnosť, aspoň keď som tam ja bol, tak som videl využívanie konvergečných matrixov pri kontrolách, takže ja si myslím, že to funguje. A pokiaľ ide o tie porovnávania ako kampane z Obamovej, treba povedať dve veci. Tedy sa využívali údaje, ale nie na to, aby sa potláčali voliči a nevyužívali sa údaje na to, aby sa manipulovali voliči alebo donúcovali voliči, aby volili inak a takisto sa nešírili dezinformácie. Bohužiaľ, mám časové obmedzenia, takže nemôžem to rozviesť ďalej. To by trvalo dlhšie. I apologize, time limits have some limitations, but um, I'm sure you can expand in some other way. Thank you. Istotne sa môžete o tom rozšírnejšie vyjadriť iným spôsobom. For Libe and AFCO and for the EFDD is Mr. Batten. Teraz pán Batten za e FDD. Ďakujem pekne, Claude. Ja som posledných 26 rokov strávil v aktívnej politike a snažil som sa presviečať ľudí o tom, že majú opustiť, že Británia má opustiť Európsku úniu. V tomto referende som každý deň sa zhováral so stovkami ľudí, tisíckami ľudí tvár do tváre. Ani jeden z nich vtedy, ani odvtedy, akokoľvek už hlasovali, mi nepovedal, že by boli nejako ovplyvňovaní sociálnymi médiami a celá tá záležitosť, ja si myslíme, iba o tom, že establishment robí všetko preto na to, aby zvrátil to rozhodnutie o referende. A moja otázka je teraz pre Carol z Guardianu. Guardian nie je nestranným komentátorom, je to par- predpojatá, predpojatá, predpojaté noviny. A moja otázka je dvojaká. Poprvé, preskúmava Guardian e, tú stránku tých, ktorí chceli, aby sa zostalo e, v Európskej únie, že či títo voliči boli nejako ovplyvnení, rovnako ako sa preskúmava stránka voličov, ktorí boli za Brexit. A druhá vec, že či tu nejde iba o nejaké politické privrženecké reakcie, či tu nie je nejaký, nejaká snaha istým spôsobom zvrátiť výsledky referenda z vašej strany. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Toto nie je nejaká privrženecká záležitosť, to poviem veľmi rezolútne. Ide tu o integritu našej demokracie, ide tu o národnú zvrchovanosť. A ja by som chcela, aby aj vás to zaujímalo, tak ako nás. A pokiaľ ide o vaše otázky, že či Guardian preskúmava aj využívanie údajov, pokiaľ ide o tých voličov, ktorí sa zostane v Európskej únii ja neviem nič o tomto, aspoň som sa k tomu nedostala. Volebná, ani volebná komisia tak nedopracovala k takýmto údajom, ani policia. Ak by sa k niečomu dostali, tak dúfam, že žurnalisti to odkryjú a že sa to preskúma, prešetrí, pretože je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že je jedno, kto pácha trestné činy, alebo neplní predpisy týkajúce sa volebných zákonov, musí byť postavený pred zákon a toto my podporujeme. A pokiaľ ide o to, že toto ide o nejakú politickú záležitosť a preskúmávanie tej záležitosti, ja si nemyslím, že Facebook alebo Google sú politicky privrženecky v tejto otázke. Ja si myslím, že ich dopad na demokracie a krajiny všetkých politických zafarbení v celom svete, a to určite teda v Európe. Teda ten dopad tu je. Ak chcete skutočne si skryť hlavu v piesku a myslieť si, že toto je jednoducho establishment, ktorý takto robí, tak jednoducho robte si to a uvidíme, že kam sa dostaneme. Skutočne treba sa pozrieť ďalej a vnímať to v širšom kontexte, aby sme si uvedomili tie rizika pre nás všetkých. pán eh, zastupca ENF, eh, e Majlin pani Třesinsky. Ďakujem veľmi pekne. Bola by som asi položila podobnú otázku ako pán Batten, takže skôr položím otázku technickú, ktorá, eh, ktorú už mal asi riešiť pán Parakilas. Uvedomujem si osobitný prístup Facebooku k ochrane osobných údajov, overla som si to počas návštevy e, IMCO minulú jeseň vo Washingtone. Použitie osobných údajov, ktoré zbierajú platformy, e, sociálne siete a ktoré spracujú e, algoritmy, to sú techniky, ktoré sa dajú použiť vo volebných súbojoch, ale nie len tam. Komerčné využitie našich osobných údajov, to nás naozaj občas vedie k husej koži. Dalo by sa predstaviť si, že niekedy Facebook či iný nám načúvajú alebo čítajú si naše maily. A mám teda technickú otázku. Je tu základný rozdiel medzi používanými technikami počas e, Trumpovej či Brexitovej kampane, alebo tie techniky, ktoré sa používajú na, na, e, veci, na účely komerčné. Sandy? Verím, že tá centrálna otázka znela, či je rozdiel medzi technikami, ktoré využívajú napríklad tí, ktorí tvorili Trumpovú kampaň alebo komerčne? Nie. To je tá odpoveď. Čo robila Trumpová kampaň, bolo veľmi účinné použitie komerčných marketingových eh, techník, ktoré sa vyvinuli pre sociálne médiá za minulé roky. A využili ich jednoducho na politické účely, na politickú kampaň veľmi účinne ide asi aj o najúčinnejšie e, prevádzkovanú kampaň sociálnymi médiami v prezidentskej kampani e, v doterajšej histórii. Teraz Lidia Jaroka za LIBE a EPP. Ďakujem veľmi pekne. Kratučká otázka, a ktorej sa chcem vrátiť k tomu, či e, môžeme počuť aké, aký je ekonomický profit e, Facebooku z tohoto a, a tretie strany, či sú zapojené, či sa totiž deje v ďalších krajinách, politické kampane alebo e, časť vlád, kde vlády, e, kde sa využívajú tieto techniky na politické kampane alebo zo strany vlád. Komu patrila táto otázka? Livia? Bohužiaľ, rečnička hovorí bez mikrofónu. Okay, we'll go for your first choice, Karol. Vyberieme si tú vašu prvú voľbu, čiže Karol. Karol nechce odpovedať, takže kto by ju chcel zodpovedať? Veľmi rád. David sa možno cíti trošku na okraji. Otázka sa, sa týkala e, profitu e, z, tých, e, z týchto kampaní a takisto tretie strany, či sú zainteresované. E, Facebook e, nezverejňuje nejak, na, zmienia nadrobné tieto kampáne na politické. E, samozrejme, že sú to tretie strany, ktoré sa zúčastňujú tých kampaní a dostávajú samozrejme časť prostriedkov, ale vo všeobecnosti celá tá suma E, e, to ide vlastne Facebooku, to, čo sa použije na reklamné účely. Napríklad tá Trumpová kampaň, prezidentské voľby, tam išlo asi o 80 až 90 miliónov e, amerických dolárov, aby ste vedeli, v akom, akom rozsahu sa to pohybuje. Kolegovia, ak odídete, vaše otázky prepadnú pani Kajli teraz za SAD. Ja by som e, rada položila túto otázku Facebooku. Je technicky možné e, naše dáta úplne vlastniť, exportovať, mazať ich, pozerať sa kto a ako dlho ich vlastní, zabrániť prístup e, tretím stranám, napríklad výrobcom zariadení, ale ešte vždy využívať tú aplikáciu, teda aby sme mali viac opcií merali ste vplyv e, obsahu newsfeedov e, a tá, to uvedomenie si tej sily vás viedlo k manipulácii obsahu newsfeedu? A po tretie, veríte, že agregované dáta by mali byť verejným statkom, hlavne prevedu? Máte nejaké podnety, ako by sme sa mohli vyhnúť podobným situáciám? pretože zákonodarstvo ako GDPR nariadenie je trošku pripomalé. Čo by sme mohli použiť, aby sa tieto veci nediali na, tar- na zacielené e, reklamy? Potrebujeme jasné e, pravidlá. Vy ste spomenuli Facebook, že dávate otázku fe- Facebooku. To len e, na presnenie, že treba množstvo otázok a zodpoviem tým trom, e, tie tri otázky. Prvá otázka sa týkala kontroly, ktoré majú uči, užívateľia. Facebook na základe toho, že podlieha viacerým zákonom, nielen v EÚ, poskytuje viacero zábezpek, ale e, to, čo sa opakovane e, dokázalo, že v určitých prípadoch tieto zábezpeky nefungovali takým spôsobom, ako ich vlastne navrhovali špecifický príklad z dnešného rána. Vy ste hovorili o výrobcoch zariadení, ktorí majú možnosť prístupu e, k súkromným údajom, údajom priateľov. To nastavenie, ktoré nefungovalo, bolo nastavenie, že užívateľia majú vypnúť tú možnosť e, prístup k údajom e, teda priateľov. Takže New York Times spravili vlastne test tohto naznavenia, takže vyplýta prístup platformy, ale nefungovalo to, tie dáta naďalej boli posúvané ďalej. Tak toto je napríklad nastavenie, ktoré nefunguje. A sú tu ale aj ďalšie príklady. E, toto je napríklad zákon o súhlase v Spojených štátoch, ktorý takto nefunguje. Druhá otázka sa týkala toho newsfeedu, e, e, otázky, či ten obsah alebo teda aké sú e, zábezpeky tu. Myslím si, že hlavná vec, e, ktorú si tu treba uvedomiť, je, že ten newsfeed e, súčasne si vyberá ten najlepší obsah, kde sa angažovali užívateľia a používa ďalším spoločnostiam zarobiť peniaze. A jeden z hlavných problémov tých spoločností je to, že navrhli tie newsfeedy, aby boli interaktívne a to vedie k problémom E, pokiaľ ide o tie agregované e, dáta, to je obrovský e, problém, ktorý nedá, nemožno zodpovedať za 5 sekúnd. otázka, ktorá bude trvať veľmi dlho, pretože treba sa pozerať na to, do akej miery môže sa byť zrušiť ich anonymnosť. Peter Ježek teraz, nech sa páči za ALDE. Ďakujem kľúčová otázka pre mňa znie, ako možno presunúť tie, e, tú rovnováhu e, smer, smerom späť od platformiem e, k ľuďom, aby tu boli dobrí zastupcovia politicky a výsledky v referendách. Otázka na pána Parakilasa. Zuckerberg povedal, že tie slabiny sa riešili. My však vieme, že kľúčové otázky e, algoritmy, cieľená reklama, technológie e, presviečania. Všetky zostali e, aktívne. Ako možno v budúcnosti zabraniť zneužívaniu a čo musíme urobiť preto, aby zase nedošlo k takémuto zmanipulovaniu volieb. To, čo sa udialo na Brexite, to je podľa mňa naozaj krádež, to je krádež storočia. Je tu viacero aspektov, na strane technológií i regulačnej. Pokiaľ ide o technologické otázky, Facebook e, začína dôležité kroky, implementuje transparentnosť pre reklamu, tak aby sme vedeli vidieť, kto si kupuje reklamu e, v rámci tých volieb. To je naozaj výrazný krok, e, ale neurobili všetko, aby taká transparentnosť bola plne zaručená. A jeden z hlavných problémov z technologickej stránky je, že obchodný model týchto spoločností je zbierať maximum údajov, aby mohli e, reklamu veľmi precízne cieliť a aby sa mohla predávať tomu, kto ponúkne najviac. To vytvára naozaj e, veľmi zlé stimuly pre spoločnosť. Taká je pravda e, tak tam nás zaviedol tento obchodný model tej cieľnej reklamy. Môžeme reagovať dvojako. Poprvé môžeme výrazne regulovať, silne regulovať. Môžeme napísať veľmi zložité pravidlá, ako by sa mohli voľby e, konať. A potom by sme mohli odstraniť niektoré funkcie, aby sa nemohla tak cieliť reklama. A, a potom by sa ťažšie udiali také veci, ako sa udiali počas prezidentských volieb v USA či počas Brexitu. To sú tie dva základné prístupy a, a e, vy ako legislatívci by ste sa mali vyhnúť tým špecifickým pravidlám. Mohli by ste myslieť na ekosystémy a stimuly a snažiť sa hľadať i ďalších aktérov, poistné spoločnosti napríklad, iných hráčov v tom ekosystéme, ktorí môžu vyvažovať e, nie je to veľmi špecifická odpoveď, e, to je, veľmi, to, je to totiž veľmi komplikovaná otázka. Po tretíkrát ešte, ale má to dôvod, pani Spinelli ešte raz za Líbe a za skupinu GUE. Mám otázku na pána Parakilesa a otázka bude v taliančine. Nové nariadenie ochrane údajov je veľmi e, e, cenným nástrojom pre našich občanov. Ja by som sa rada spýtala, či multiplikácia európskych zákonov na, och- na našu ochranu, či to môže mať vlastne riskantný dopad e, na slobodu a pluralitu na internete a jednoduchý prístup, ako ľahko sa e, môže zabezpečiť prístup. Takže boj proti ne, e, fake news, e, otázky e, kódexu správania, e, autorské práva pre veľké internetové spoločnosti k obsahu. Mojej dvojem je ten, že sa tu snažíme e, vrátiť e, zubnú pastu naspäť do tej tubičky. Súhlasím, že je tu ten problém s tou zubnou pastou. Naozaj sa ťažko vrátiť a vyriešiť e, e, produkty, ktoré už boli dodané, keď sa predtým nikto nezamýšľal nad negatívnymi dopadmi. Takže moje e, povzbudzovanie z mojej strany by bolo, aby ste vy ako legislatívna e, inštancia sa zamýšľali nad stimulmi pre spoločnosti, aby robili správne veci a nerobili súčasne tie nesprávne. Hovorili ste o nariadení GDPR a kľúčová vec u neho je to, že má zmysluplné postihy. Poprvýkrát technologické spoločnosti sú, čelia uh, uh, výhliadke veľmi bolestivých postihol, Keď zmeníte finančnú pozíciu spoločnosti hrozbou pokuty, zrazu si zmenia priority pre svoj biznis, aby sa vyhli tej situácii s tou zubnou pastou, ako ste to popísali. Nechcú mať jednoducho pred sebou e, miliardové postihy finančné. Takže naďalej sa zamýšľajte nad finančnými či inými stimulmi a nebojte sa e, používania pokut, ale e, spomente si aj na malé spoločnosti, aby ste ochránili spoločnosti, ktoré robia nové a inovatívne e, veci, ale súčasne, aby veľké sa cítili zodpovedné za škody, môžu, ktoré môžu napáchať. Za zelených a, a Libe, pani Sargentini, mám otázku na pani Cadwallader. E, rada by som sa spýtala na vplyv Kremľa na referendum v, o Brexite. My sme mali takisto v Holandsku referendum o Ukrajine. Naše kampane boli ovplyvňované. E, boli to otázky, ktorých sme sa báli. Rada by som pochopila, aké máte vy názory, do akej miery môže byť e, ruské zapojenie do kampane, aby Británia opustila EÚ. Kto podľa vás boli hlavní aktéry Takisto som to pochopila tak, že ste boli cieľom osobného útoku. Vy ste ako osoba cítite sa bezpečne? Ďakujem za túto otázku. Kľúčová otázka znie, že jednoducho nevieme. Podozrenie tu je, že Rusko malo dopad e, tým či oným spôsobom v referende o Brexite, pretože vieme, že zasahovali do volieb všade v Európe. Toto rozhodujúce hlasovanie e, si myslím, že je len veľmi nepravdepodobné, že by sa aspoň nepokúsili. Tu však ide zase o otázku politickej vôle, o tom som hovorila určité systémové zlyhanie tých otázok, ktoré sa e, kládli po tých, počas tých viacerých vyšetrovaní e, k voľbám. Veľmi naliehavo potrebujeme viac informácií. Jednu vec však vieme, a to tu, že Facebook e, bránil úsiliu britského parlamentu túto vec vyšetrovať. Vieme teda, že ako reakcia na požiadavky pána Collinsa, predsedu vyšetrovacieho výboru v parlamente, Facebook napísal e, cez Vianoce list, v ktorom e, reagovali, že sa e, poznali, pozreli na známe účty, kde, kde našli počas referenda v raj preinvestovaný 1 dolár. A potom neskôr kongres uverejnil všetky tieto cieľené reklamy, takisto e, tie, ktoré boli cieľené na Britániu. A v, v týchto cieľených reklamách sme videli, že to bolo viac než e, tisíc libier, ktoré sa e, použili. Aj to znie ako málo, ale je to faktor, ktorý je vyšší, väčší teda než ten jeden dolár. A to bola veľmi, veľmi jedn... zúžená interpretácia Facebooku. Potrebujeme jednoducho viac e, e, vedieť a na to potrebujeme vašu pomoc, pretože Británia e, má problémy tieto otázky vyriešiť. Potrebujeme v tom vašu podporu. Thank you. Um, for AFCO. Ďakujem teraz za AFCO FTD. Kto... Sì, salve. La mia domanda è per Sandy Parakilas. oggi Pán Zulu, e, mám otázku pre Sandyho Parakalisa. Dnes sme hovorili o GDPR, ktorý predstavuje zásadný krok vpred e, e, v súvislosti s ochranou osobných údajov a objavili sa viaceré riešenia, ktoré napomáhajú transparentnosti pri používaní dát, respektíve ovplyvňuje nakladanie e, s údajmi a takisto aj e, ponúka súbor sankcií. Čiže e, v rámci IMCO sme hovorili aj o vlastne tokoch osobných dát, ale dôležité je hovoriť aj o neosobných dátach. Mám na mysli napríklad správy. Pán Parakilas, na základe vašich skúsenosti. Aké by ste mali návrhy eh, legislatívneho rámca, ktoré by neznamenali pribrzdenie vývoja zdravých firiem, ale zároveň by napomáhali eh, silnejšej ochrane. Ďakujem za tú otázku. Tie kľúčové eh, posolstva odzneli v mojej prezentácii. Treba sa zamyslieť nad eh, stimulami, motiváciou, chrániť eh, malé, menšie firmy a ako to docieliť. Môžete ich napríklad vyňať spod určitých zásad alebo podmienok, nemusia ich plniť, požívajú špeciálne postavenie. Jednoducho, ak e, sa má e, plniť GDPR. Ja poznám veľa subjektov v USA, ktoré sa snažia dodržiavať atributy GDPR, o čo viac podpory e, vzdelania, usmernenia a vôbec zdrojov v tom najvšeobecnejšom slova zmysle, to bude rozhodne na osoch týmto menším firmám. Myslím si, že okrem teda nejakého zákonného rámca, na toto sa treba zamerať. Zamyslieť sa nad tým, ako pomôcť eh, menším firmám hľadať možnosti, okrem tej, ktorá sa núka, prvoplánovo, to znamená, e, povedzme, určité oslobodenie od sankcií. Ďakujem teraz za Juri EPP, e e, pán Fos, ďakujem pekne. Ja mám otázku pre pána Parakalisa. Viete, keď sa zamyslíme nad týmto prípadom Facebook, Cambridge Analytica, my politici e, vo všeobecnosti sme boli šokovaní a samozrejme hneď sme volali po prísnejších a rozsiahlejších obmedzeniach, zákonných obmedzeniach e, ako som pochopil z odpovedí z pána e, Debra Johnsona aj Denhema, e, tak viac kontroly, viac e, presadzovania existujúcej legislatívy. Na to treba kvať dôraz, namiesto toho, aby sa vymýšľali nejaké ďalšie legislatívne akty, alebo skutočne potrebujeme viac, čo sa týka zákonného, technického, politického E, záberu. Vieme veci lepšie e, chrániť a použiť na to nejaké iné mechanizmy ako len tie legislatívne? K vašej prvej otázke Ehm, čo sa týka účinného presadzovania práva. Samozrejme, nie som expert na európsku legislatívu a jej presadzovanie v USA sa, ne, e, sa nepresadzuje ani existujúca legislatíva. Napríklad e, máme e, zákon o poskytovanie explicitného súhlasu FTC. Ani to sa nepresadzuje. Jednoducho tie orgány, ktoré majú dbať o presadzovanie práva a konkrétne týchto legislatívnych aktov majú byť lepšie vybavené, posilnené zdrojmi ľudskými, finančnými, aby to zvládali lepšie. Viete, nie som e, právny odborník, ale, ale e, som presvedčený o tom, že aj v prípade Cambridge Analytica došlo k celému radu porušení platných zákonov. No čo sa týka nejakých nových, novej regulácie, ďalšej legislatívy, myslím si, že GDPR je dôležitým prvým krokom ale treba si uvedomiť, e, že je potrebné zamyslieť sa nad novou generáciou technológií. GDPR je e, vynikajúce pri pri e, snahe riešiť problémov súvisiacich so súčasnou technológiou musíte si uvedomiť, že existuje e, e, deepfake, to znamená, že sa vytvára obsah, ktorý sa objaví na internete, ktorý je zadaný, ktorý vyzerá skutočne a je úplne vymyslený. A e, viete, Facebook je, jedinou, je jednou firmou zo mnohých, ktorí vlastne E, robí, e, e, robí veci, ktoré ovplyvňujú konanie ľudí, myslenie ľudí a nové technológie vlastne otvárajú širšie túto bránu mm, ovplyvňovania, a manipulovania. Joseph Biden za SAD. Ja mám, slo, ja mám otázku pre pani Kat Valader. Ďakujem, že ste sa podelili o, o, vašu o vašu snahu, o, o informácie, ktoré sa týkali e, to, toho vášho článku. Skutočne zasahuje sa do osobného života ľudí a e, zdá sa, že, e, to tam hovorí Brexit, zasahuje to do budúcnosti ľudí. Teda moja otázka znie, čo možno urobiť preto, a, aby sme zabezpečili, že naša demokracia vydrží a ako sa chrániť pred e, manipuláciou v digitálnom, z, z digitálnych bojsk, teda ako zabezpečiť e, zlepšenie presadzovania už existujúcej legislatívy. E, viete, pán Batten vo svojej otázke poukázal na to, že že s mnohými ľuďmi, s ktorými hovoril, e, nenaznačili, že by inak vnímali veci potom, ako prepukla, prepukla e, táto, e, táto záležitosť. Ale predsa len, predsa len dôležité je, že sa pri tejto kauze našlo malá skupina ľudí, povedzme tisíc, tá zavážila Myslím si, že to, tomu treba venovať pozornosť. Myslím si, že aj keď sa konajú voľby vo vašich jednotlivých krajinách, e, viete, zdá sa, že ľudia sú spokojní s tým, ako veci sú. E, ľudia si povedia, mňa sa to netýka, ja tomu neverím, to nemohlo mať dopad. E, viete, ako chrániť týchto ľudí, ktorí sa zatiaľ k tomu stavajú, e, stavaj, stavajú e, veľmi neutrálne, veľmi zhovievavo. Myslím si, že to, čo, e, to, čo ste u, u, urobili v s existujúcou legislatívou je úžasný, úžasné z hľadiska také ochranného štytu. A, mm, E, myslím si, že to, e, tým všetkým sa zaoberala aj Elizabeth Renham vo, svojej, vo svojom výskume. Veci, e, ktoré tieto veci, o ktorých dnes hovoríme, sú veľmi nebezpečné. Viete, ja som fascinovaná, že tu sedia ľudia s toľkými, s toľkými kultúrami a, a ľudia, ktorí počúvajú A, E, e, počúvajú cez, cez slúchadla. Je to tu kvôli rôznym jazykom, ale uvedomte si, že v tom internetovom svete sa šíria posolstva, ktoré šíria, ktoré šíria e, nenávisť, ktoré šíria zlo. Ďakujem. Should be very neutral, but I like that answer. I'm going to get killed now. Um, okay. No, nejak sa mi ten čas vymyká z rúk, hovorí predsedajúci. Teraz pán Ďurek za ECR. Ďakujem pekne. Ja mám Ja mám otázku o ohľadom toho, eh, tých vecí, ktoré uvádza Facebook. Facebook na základe špecifických pravidiel vyberal určite stránky. Mohli by ste sa vyjadril k tomu, na základe čoho Facebook rozhodoval o tom, ktoré stránky si vyberie pre svoje účely a ako sa vyhnúť cenzúre na Facebooku. Pokiaľ keby ste mohli tomu venovať 90 e, sekúnd a 30 e, sekúnd by snáď pani Denam mohla venovať tejto otázke. E, v akých kampaniách ďalších boli obdobným spôsobom využívané osobné údaje? Ďakujem. Vaša prvá otázka sa týkala nelegálneho e, vymazania údajov Facebooku. Viete, e, trošku potrebujem nejaký kontext. Myslíte informácie o profile alebo správcovské informácie, keby ste to mohli upresniť? Now we go to Mercedes Bresso for APCO and the S&D, please. One minute. A teraz za SAD, pani Bresso. Ďakujem pekne. Ja mám otázku pre pani Kadvalader. Asi 10 e, e, celosvetovej e, populácie má účet vo Facebooku. Je to skutočne ten najväčší verejný priestor. Všetky demokratické pravidlá budú zásadného významu do budúcnosti tie pravidlá, ktoré sa budú vzťahovať na Facebook podstate by to malo odrážať zásady, ktoré sú zakotvené v našich ústavách. Sice na jednej strane tieto nedávne pokusy Facebooku stanoviť akési vlastné limity alebo hranice možného zneužívania dát. Treba to brať vážne, ale Mnohí sa pýtajú, či e, došlo e, aj k vplyvom na iné voľby. Napadajú ma nedávne talianské voľby, prípadne aj iné. E, myslíte si, že povedzme e, medzinárodný tým investigatívnych žurnalistov by pomohol pri riešení, e, pri odhalovaní riešení týchto problémov. Áno, vy ste to označili ako verejný priestor, ktorý využíva veľká časť svetovej populácie, populácie ale musíte si uvedomiť, že to nie je verejný priestor, to je korporatívny priestor a musíte si uvedomiť, e, e, určite si to uvedomujú všetci tí, ktorí by boli obeťami e, zneužívaných osobných údajov. Bola hrozba leave dot, teda bola nenávisná kampaň na internetovej stránke live.uk Nigel Farage zautočil tvrdo na mňa. Ehm, stovky ľudí sa na to stiažovalo cez Twitter jednoducho ehm, nezatvorila sa tá stránka. Pokiaľ by sa toto bolo odohralo niekde na verejnom priestore, na ulici, ehm, mala by som páky na to, aby sa to, sa to riešilo. Ale vidíte, v tým, že je to na Facebooku, nič sa nedialo. Jednoducho, Facebook odmieta, odmieta e, odpovedať na otázky britskej vlády. Odmieta sa dostaviť na vypočutie. Vy ste Európsky parlament orgánom, ktorý je schopný vyžmykať odpovede na dôležité otázky od Facebooku a to treba e, si uvedomiť a teraz AFKO a EPP. A je to bývalá komisárka pani Redingová, ktorá mala túto vec pod palcom, keď sa GDPR e, tvorilo. Ja mám otázku pre pani Denam. GDPR je, áno, má, má zmysel vtedy, ak to bude uplatňované v praxi, ak, to bude do, ak sa bude dohliadať na pres, presadzovanie. My očakávame e, správu, ktorú bude, ktorý vydáte na konci tohto e, roku, ako ste naznačili. Cambridge Analytica je len samozrejme špičkou ľadovca. E, roz, bolo by zaujímavé, či aj iné orgány podobné ako váš orgán, to je Úrad pre ochranu osobných údajov alebo orgán zodpovedný za e, nakladanie s informáciami. Čo ty robia? E, či si uvedomujú túto hrozbu? Myslím si, že správa, ktorá vzíde z vášho úradu, je nápomocná, ale nestačí, ak bude len takáto jedna britská práva. Je dôležité, je dôležité aby e, vlastne všetky úrady pre ochranu osobných údajov sa tým zaoberali a samozrejme zastrešujúci orgán sa tým zaoberal. Ďakujem za tú otázku. My skutočne sme nasmerovali to vyšetrovanie na Cambridge Analytica a Facebook práve vzhľadom na možný dopad tohto, tejto, afé, tejto afery na eh, dianie v Spojenom kráľovstve môj kolega James hovoril o rozsahu vyšetrovania a veľmi málo orgánov pre ochranu osobných údajov dokáže dať dokopy 40 vyšetrovateľ aj digitálnych forenzných vyšetrovateľov za, e, v rámci veľmi krátkeho času. Máme tieto kapacity. Ja preto môžem len apelovať, aby e, orgány tohto typu v jednotlivých členských štátoch boli posilnené zdrojovo. E, správa bude vyvodzovať závery, ktoré sú uplatniteľné aj voči iným portálom, ktoré pôsobia v Európe a môžu po týchto odporúčaniach, záveroch siahnuť aj orgány v jednotlivých členských štátoch. Musíte si uvedomiť, toto nebude len britská správa, pretože zameriava sa na Facebook, na e, na e, sprostredkovateľov e, osobných údajov Cambridge Analytica, čiže má širšie uplatniteľné ako e, uplatniteľné len v rámci Spojeného kráľovstva. Toto je veľmi dôležité ohľadne toho, čo sa udialo v Spojenom kráľovstve, ale treba povedať, že treba z toho vyvodiť určité závery. Ďakujem za to, že ste na to poukázali a ďalšie vypočutia na to takisto poukážu. Máme ešte 5 rečníkov a tlmočníci končia o 8, takže požiadam tlmočníkov, aby nám pomohli ale ak prestanú tlmočiť, tak budeme musieť pokračovať o, po anglicky. Z Júri, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vaše prezentácie, hovorí pán Velken. Ja sa obrátim na pána Parkilisa. Dnes mi bolo povedané, že Facebook umožňuje výrobcom hardvéru prístup k údajom, a to pokazuje, že vidíme iba ten vrchol toho ľadovca, pokiaľ ide o zneužívanie údajov zo strany Facebooku a vidíme, že tu je zneužívanie dominantného postavenia Facebooku. Odpoveď, ktorú tu máme pre parlament, poukazuje na to, že Facebook výmenu údajov medzi Facebookom a WhatsApp považuje za niečo nevyhnutné v budúcnosti a Facebook poukazuje na to, že sú tu viaceré alternatívy, ako napríklad Flickr, Vimeo alebo WeChat, európska aplikácia populárna. Tieto služby sú podľa vás dostatočné na to, aby to viedlo k predpokladu, že Facebook nemá dominantné postavenie a že by prísnejšie pravidlá ohľadne interoperability pre platformy mohli by pomôcť. A takisto pozícia Facebooku nie je príliš silná a tento monopol by mal byť rozdrobený podľa vás. Ďakujem pekne za vaše otázky budem reagovať po poradí. Pokiaľ ide o to, čo sa dnes udialo, New York Times dnes ráno zverejnil príbeh, kde poukázal na skutočnosť, že celé roky tu boli partnerstva medzi viacerými výrobcami hardvéru, medzi Samsungom, Apple, to znamená všetky tí hlavní, všetci tí hlavní výrobcovia. A súčasť týchto partnerstiev tu bol zabezpečený, bol zabezpečený prístup k údajom, ktoré neboli transparentné bez spotrebiteľov a takisto informácie o priateľoch užívateľov. A niekedy tieto informácie boli nielen na zariadení, ale aj na serveroch partnerských firiem. Takže toto je vážna vec z dvoch dôvodov. V Spojenom, Spojených štátoch je tu e, komisia federálna, ktorá zakazuje takýto spôsob postupovania a po druhé bolo by to jednoducho proti svedectvu Facebooku v kongrese a možno aj inde, aj proti verejným vyjadreniam, ktoré urobili, že od roku 2014 už 2015 už od 2015. neokladajú tieto údaje. Takže to je veľmi dôležitý príbeh a ja by som e, apeloval na všetkých, aby ste to sledovali a aký to bude mať dopad možno na vaše členské štáty. Takže pokiaľ ide o monopol Facebooku, ja si myslím, že Facebook má neférové postavenie na trhu, je to monopol a ideálne riešenie by bolo, ak by sa e, výrobná časť WhatsApp, Instagram a Facebook, aby sa to oddelilo do zvláštnych firiem, aby to nebolo možný, aby nebola možná výmena údajov a aby aj ostatní konkurenti mohli fungovať, ako napríklad Snapchat, je to americká firma, vynikajúci príklad firmy, ktorá nemôže konkurovať s Facebookom a Facebook okopíroval vlastne tie veci, ktoré mal Snapchat a preto je tá konkurencia nemožná. Ďalej, ja mám otázku, hovorí pán Leners, ale tá otázka už bola zodpovedaná, takže ďalšia otázka, to, čo bolo pre mňa veľmi nejasné aj na základe tých vypočutí, ktoré sme mali v kongrese a tu v parlamente, týka sa to tých tieňových profilov. Mark Zuckerberg tu povedal, že potrebujeme informácie aj o ďalších užívateľoch, pokiaľ ide o čety charakteristiky týchto aplikácií, ale vágne povedal iba, že aké informácie sa zbierajú. A pre mňa napríklad kontaktné zoznamy alebo fotky, neviem si predstaviť, ako to môže byť potrebné, aby napríklad sa toto zbieralo. A popreli sa tu možnosti vytvárania profilov, ale súhlasili s tým, že zbierajú údaje a ako nepoužívateľ môžem iba povedať, že tieto údaje môže mať odstránené ale ako to funguje podľa vás v praxi, ako to nevytvára, ako to nevytváranie profilu funguje. Je to niečo, že môžete potvrdiť, alebo je to niečo, čo treba zamietnúť? Ďakujem pekne za vašu otázku. Nemám tu žiadnu skúsenosť, pokiaľ ide o moju prácu vo Facebooku, pokiaľ ide o mazanie údajov. A pán Zuckerberg má pravdu, keď hovorí, že zber údajov od e, nepoužívateľov Facebooku je dôležité z bezpečnostného hľadiska pre každú firmu, ktorá robí takúto veľkú infraštruktúru. A v každom prípade treba povedať, že internet jednoducho takto funguje, pokiaľ ide o celý počet štandardných technológií. Ale predsa len kľúčová oblasť, ktorá tu nie je zakomponovaná, je to, že prečo tu nie je možnosť pre užívateľa e, vystúpiť z tohoto procesu zberu údajov alebo aspoň mať prístup k tým údajom, ktoré boli zozbierané a vymazať ich, ak sa takto užívateľ roz, rozhodne. Neviem, aká je reakcia na toto, že prečo toto nie sú disponibilné možnosti pre užívateľov, ale myslím, že to je niečo, čo treba preskúmať, pretože si myslím, že užívateľia a neužívateľia by mali mať rovnaké práva.